So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen am Nachmittag zur Fortsetzung. Milé kolegyne, milí kolegovia, vítame vás. Po obede budeme pokračovať. Je mi potešením privítať medzi nami španielsku ministerku zdravotníctva pani Trinidad Jiménezovu. Srdečne vás vítame, pani ministerka medzi nami e, v výbore pre životné prostredie. Zdravotná politika predstavuje dôležitú súčasť našich aktivít. Španielské predsedníctvo si toho veľa predsa vzalo pre nadchádzajúcich, na nadchádzajúcich 6 mesiacov. My budeme pozorne sledovať túto agendu. Pôjde čiastočne o legislatívne správy aj o iné vyjadrenia zo strany parlamentu. Srdečne vás teda vítam, pani ministerka. Je tu výbor, ktorý je veľmi motivovaný v politike čo sa týka politiky zdravotníctva, máte teraz e, priestor na, váš úvod, na vaše úvodné vyjadrenie, takže nech sa páči, odovzdávam vám týmto slovo. Eh, señor presidente, Buenas tardes. Ďakujem pekne. Pán predseda, dobré popoludne, dámy a páni. Predovšetkým by som vám chcela poďakovať, úprimne poďakovať za srdečné privítanie vo vašom parlamente. Je pre mňa cťou i potešením byť v Európskom parlamente. Je to pre mňa poprvýkrát, keď som vo výbore Envy. Mám šancu vám odprezentovať e, všeobecný program španielského predsedníctva v oblasti zdravia. Z mnohých dôvodov som tomu rada. Španielsko je rozhodne európskou a proeurópskou krajinou, oduševnené európskym projektom a vyvinuli sme úsilia v rámci španielského predsedníctva. S veľkým nadšením čelíme výzvam a keď vstúpila do platnosti Lisabonská zmluva, uvedomili sme si, že sa pre Úniu otvára nová fáza. Sme ochotní tvrdo pracovať a dosiahnuť ambiciozne ciele, ktoré sme vypracovali spolu s Belgickom a Maďarskom v rámci systému novej triady zabezpeč- v závislosti na princípoch solidarity a iných zásad. Španielské predsedníctvo bude pokračovať v práci pre silnú zjednotenú Európu, efektívnejšiu, integrovanejšiu, solidárnejšiu a prosperujúcejšiu. V oblasti zdravia a zdravotníctva to znamená posilňovanie spoločných hodnôt a zásad v Európskej únii, tých, ktorí sú pre nás už spoločné, napriek tomu, že máme rozličné systémy zdravotníctva, potreby obyvateľov a najmä potreby pacientov. Tieto spoločné hodnoty a zásady zakotvené v vyhlásení rady z júna 2006, budú základným prvkom našej práce počas španielského predsedníctva. Znamená to, že chceme zvýrazniť všetky problémy, s ktorými chceme bojovať a riešiť ich a zároveň počiarknúť univerzalitu, férovosť, solidaritu, prístup k bezpečnej liečbe a kvalitným zdravotníckým systémom, ktoré sú zásadami, na ktorých stojí naša politika v Európskej únii. Sme presvedčení, že užitočné prvky pre harmonický rozvoj rozličných zdravotníckých systémov členských štátov sú tieto prvky potrebné. Majúc na mysli zmeny, ktoré menia zásadne menia našu spoločnosť a menili ju v posledných desaťročiach. Mám tu na mysli na jednej strane demografické zmeny v európskej spoločnosti, dlhšia priemerná dĺžka života, teda starnúca spoločnosť. Vidíme tu teda prevládajúce chronické choroby v takejto starnúcej spoločnosti, ale zároveň máme technologické výhody, veda napreduje a to nám umožňuje zlepšovať kvalitu a efektivitu zdravotníckej starostlivosti. Ako som povedala, pripravili sme ambiciózny program, ktorý tkvie v dôležitosti a váhe sociálnych fa faktorov. Chceme podporovať elektronické zdravotníctvo e-health a okrem iného pracovať na darcovstve orgánov a tkanív. Rada by som zopakovala odhodlanie španielskej vlády, ktorá je pripravená dosiahnuť konsenzus a podnítiť konsenzus medzi členskými štátmi o otázke cez hraničnej zdravotnej starostlivosti. V priebehu nasledujúcich dní sa stretnem s novými komisármi a vypočujem si názory toho, kto je zodpovedný za zdravotný sektor, aj názory zodpovedných ľudí z predsedníctva. Inovácia a verejné zdravie, vážení poslanci, sú faktormi, ktoré ovplyvňujú zdravie a nerovnosť sa musí znižovať, čo je strategickým cieľom pre Úniu. Neformálna rada ministrov zdravotníctva, ktorá sa bude 22. a 3. apríla 2010 konať v Madride, sa zameria na tému inovácia vo verejnom zdravotníctve a bude po tejto konferencii nasledovať konferencia odborníkov Ministerská konferencia špecializovaná na e-health, elektronické poskytovanie zdravotných služieb, sa tiež bude e, konať v spolupráci s Európskou komisiou pod našim, našou záštitou. Technológie predstavujú kľúčovú zložku pri zvyšovaní kvality a zlepšovaní súdržnosti našich zdravotných systémov. Som si istá, že by sme sa zhodli na tom, že využitie elektronického poradenstva a liečby e-health optimalizuje investície a posilní vysokokvalitný manažment riadenia zdravotníctva. Keby som si mala vybrať jeden aspekt z programu zdravotníctva španielského predsedníctva, nepochybne by som vybrala novú smernicu o normách kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu, ktorá zahrňa nielen všetky nové prvky, ale aj osvedčené praxe pri liečbe a starostlivosti, ktoré sa osvedčili v rozličných členských štátoch EÚ a ktoré sú veľmi dôležité pre toto odvetvie medicíny. Španielsko rado ponúkne svoje vlastné skúsenosti v tejto veci Darcovstvo a transplantácia sa u nás rozvíjajú podľa modelu, vychádzajúceho zo spoločných hodnôt a princípov, ktoré som spomenula v úvode svojho prejavu. Solidarita, fér, férovosť, kvalita a inovácia. Solidarita a férovosť Prečo? Pretože žiadny občan nesmie byť di- diskriminovaný a odoprieť sa mu nesmú transplantácie na, za- na základe jeho pôvodu, rasy a ďalších charakteristik. Toto všetko treba koordinovať v centrálnej úrovne, kde každý z regiónov našej krajiny bude mať osoch z jednotného systému. Takýto model nám z roka na rok poskytoval vynikajúce parametre vo všetkých hodnotených indikátoroch. Prečo inovácie? Pretože sa nám podarilo začleniť vedecké pokroky v tomto poli do praxe a po... úspešne sme sa vyrovnali s transplantáciami in vivo a ďalšími druhmi transplantácií. Mnohí z vás ste preukázali veľký záujem o tento model, radi by ste sa s ním zoznámili a naplánovali ste si návštevu Španielska vtedy, keď sa bude organizovať konferencia na vysokej úrovni v marci o transplantáciách v apríli 22. a 23. Ja verím, že sa nám podarí rýchlo uviesť do praxe smernicu, na ktorej pracujete a ja by som vám rada poďakovala za odvedenú prácu na tomto poli. Španielské predsedníctvo bude tvrdo pracovať, aby dosiahlo dohody a konsenzus o tejto smernici a o, dúfame, že hodnoty, ktoré som spomínala, budú reflektované v tejto právnej norme. Okrem strategických záležitostí by som rada spomenula aj iné prvky programu španielského predsedníctva, ktoré, ako som spomínala, tvrdo pracuje. Čo sa týka zdravotníctva, predsedníctvo bude naďalej pokračovať v práci českého a švedského predsedníctva a zreviduje legislatívny balíček týkajúci sa zdravotníctva, najmä smernicu a nariadenie o boji proti napodobňovaniu liekov, aby sa dosiahol konsenzus na prvom čítaní v prvom polroku roka 2010. Neformálne kontakty so spravodajcami týchto správ v Európskom parlamente boli veľmi uspokojujúce. A som si istá, že sa nám podarí byť úspešnými v hlavných cieľoch, to znamená počiarknúť a posilniť bezpečnosť liekov. Čo sa týka bezpečnosti potravín, španielské predsedníctvo sa sústredí na rozvoj legislatívy, konkrétne informáciách o spotrebi- pre spotrebiteľov o potravinách, to znamená prácu, ktorú rozbehlo eh, švedské predsedníctvo, sa pokúsime ukončiť. Radi by sme presadili európske aktivity v oblasti stratégií, boja proti obezite, telesnému cvičeniu a správnemu životnému štýlu v stravovaní. Uznesenie tohto parlamentu o aktivitách, ktoré majú zabrániť kardiovaskulárnym chorobám, bude v súčinnosti s radou paralelne s návrhom rady, ktoré je tiež dôležité pre zdravotníctvo. Ďalej sa budeme zameriavať na vynikajúce štandardy v klinickej medicíne a zameriame sa na neprenosné chronické choroby, ale napriek tomu sa objavujúce s veľkou frekvenciou kardiovaskulárne choroby alebo choroby súvisiace s duševným zdravím. Našim cieľom je priniesť na európsku úroveň správnu osvedčenú prax, vrátanie sociálnych služieb pre ľudí, ktorí sú postihnutí zdravotným handicapom a ich rodiny a posilniť zdravotnícke služby v celej Európskej únii. Radi by sme zorganizovali rozličné činnosti a aktivity súvisiace s bezpečnosťou pacienta v v súvislosti s infekciami, mikro, antimikrobiálnou rezistenciou a boja proti AIDS. Dámy a páni, ako som už spomenula na začiatku, rozvinuli sme ambiciózny program, plný aktivít, stretnutí. Je ambiciózny, pretože Európa, ako si ju predstavujeme my, je Európa plná inovácií, a vedeckého pokroku, Európa, ktorá čelí výzvam budúcnosti, Európa, ktorá za svoju zásadnú hodnotu považuje rovnosť v oblasti zdravotníctva a možnosťami pre všetkých občanov rovnakými. Úzko budeme spolupracovať s Európskym parlamentom a zdieľať túto jedinečnú šancu, ktorú nám poskytuje novoprijatá Lisabonská zmluva, ktorú práve uvádzame do praxe. Budeme sa snažiť o čo najefektívnejšie fungujúcu úniu, ktorá má význam pre občanov. To je náš konečný cieľ a som si istá, že vy, ktorí zastupujete hlas 500 miliónov európskych občanov, budete so mnou súhlasiť, že občania sú v centre diania našich všetkých aktivít. Nepochybne sa môžete spoľahnúť na to, že budem k vám, vám k dispozícii na diskusie, na, či tu alebo v našej krajine, v mojej krajine. Budem vždy ochotná spolupracovať s vami. Ďakujem vám za pozornosť a vážený pán predseda, veľmi rada odpoviem na otázky, ktoré budete mať. Ďakujem pekne. Ja, vielen Dank, Frau. Ďakujem pekne, pani ministerka Jiménez. Ďakujem pekne za úvodné slovo. Je to prvé stretnutie s našim výborom a vidíme, že hneď pôsobíte angažovanie a vidíme, že španielské predsedníctvo je veľmi stížedostivé. Máte toho veľa na vašom programe. Ja som veľmi rád, že čo sa týka smernice o cezhraničných zdravotníckých službách, zostali na vašom programe, lebo v Európe majú milióny ľudí, ktoré si od toho veľa slubujú, pre všetkých ľudia, ktorí žijú v pohraničí, v pohraničných regiónoch. Pevne verím, že sa nám tam podarí dosiahnuť pokrok. Máme dlhý zoznam rečníkov, začnú koordinátori. Tak poprosím vás, aby ste držali 3 minúty. Ako prvý Peter Líze. Ďakujem pekne, pani ministerka. Vítajte v Európskom parlamente. Pani ministerka, tri body, ktoré sa týkajú transplantácií. Je veľmi dobré, že toto máte na programe. Španielsko nie je iba majstrom Európy o futbale, ale ste tak povedz majstrami aj pri transplantáciách a určite by sme mohli využiť vaše skúsenosti a sa poučiť. K tomu dva špecifické body článku 18 je určitá diskusia. Viete, že náš spravodajca tu navrhuje istú zmenu. My všetci chceme byť takí dobrí ako Španielsko vo futbale, ale to neznamená, že musíme všetci hrať tým istým štýlom, aby sme boli úspešní. To znamená, že v niektorých štátoch máme určité štruktúry, ktoré sa osvedčili a bola by škoda ich odbúrať. Som veľmi rád, že ste to uznali v vašom neformálnom dokumente na úrovni rady, to by sa týkalo 18. Trošku kritickejšie je diskusia, ktorá sa týka článku 13 a 15, kde ide o smernicu, pri smernici o ľudských orgánoch určených na transplantáciu. Som znepokojený, že právne služby rady majú určité výhrady voči návrhu komisie. My sme vás chceli poprosiť, aby ste podporili líniu komisie, lebo to je línia parlamentu a bola ňou vždy. My máme tiež našich právnikov a komisia má tiež vlastných právnikov a jednoducho oni dospeli k inému výsledku ako rada. Chcel by som to takto zhrnúť. Samozrejme, nemôžeme úsmerniť to, čo chceme, nesieme svojvoľne zasahovať do kompetencií členských štátov, to je dobré, že rada sa na to pozerá trošku kriticky, ale je tu technokratický prístup právnikov, kde hovoria, že ochrana darcu nás ne, nemôže zaujímať, to je trošku podľa mňa zvláštne. Samozrejme máme kompetenci iba, v časti v oblasti zdravotníctva, ale nemôžeme mať smernicu, ktorá bude úspešná, ak budeme mať orgán, ale darca zomrie. To znamená, že ochrana darcu je otázka nielen pre právnikov, ale aj zdravotnícká otázka, ktorú musia riešiť samozrejme členské štáty. Poprosím vás, aby ste zotrvali eh, na línii komisia na vašich na vašich názoroch. A teraz, čo sa týka práva pacientov. Vy ste povedali, že chcete mať silnú Európu, tak ste to formulovali. A tu musíte potom zmeniť vaše stanovisko. To by som vám chcel takto dať na cestu, lebo ak to cestu nepôjdete, nebudete úspešní ako predsedníctvo a potom, čo sa týka toho farmaceutického balíčka, Samozrejme, máme rozdielne názory, čo sa týka informovania pacientov, ale musíme pracovať konštruktívne, to znamená, že musíme hľadať cesty, ako lepšie informovať e, pacientov. Nemôžeme to iba zamietnúť. Ja zdieľam tú skepsu na rade, ale je nutné to vypracovať trošku lepším spôsobom. Ďakujem. Danke, kompliment für die Rudi. Ďakujem pekne. Skutočne ma prekvapili vaše znalosti španielčiny. A teraz pani Dagmar Berend. Ďakujem pekne. Vážená pani Chimenez, ja som s veľkou pozornosťou počúvala, čo ste povedali a veľmi sa mi páčilo, že ste povedali, že chcete, aby naši občania mali dobré služby s, dobrou, s vysokou kvalitou, chceme mať spoločný jednotný priestor v Európe a hodnoty a princípy, ako napríklad e, to, že e, naše systémy musia zodpovedať potrebám pacientov, že to chcete podporiť, chcete bojovať proti nerovnosti. Toto sa mi všetko veľmi páčilo. Teraz by som vám chcela povedať, že vaša funkcia sa zmenila, lebo doteraz na pracovných skupinách rady ste boli jedným členom z 27. A tam ste mohli zastupovať politiku, ktorá bola možno vašou vnútornou politikou. Teraz predsedáte rade a je vám to iste známe. Musíte sa snažiť eh, tak úprimne sprostredkovať v rámci Európskej únie. A to, ako doteraz Španielsko pôsobilo pri rozličných témach v pracovnej skupine, a pán Líze to už povedal svojim typickým dezertným spôsobom, tak tento váš postup už doteraz, odteraz neplatí. Dovolte, aby som tu spomenula témy, kde Španielsko možno nie je na špičke. Ja chápem, čo sa týka transplantácií, to je pre vás dôležité a tam určite Španielsko má dobré výsledky. Ale sú tam aj iné oblasti, ktoré pre vás nie sú dôležité, ale pre nás sú. A tu spomeniem práve cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Náš predseda to prezentoval, ako keby to bola jedna z vašich priorít, ale bola by som rada, keby ste to potvrdili. Preto by ma zaujímalo, či to teda bude uvedené na tom oficiálnom alebo neoficiálnom dokumente a či to chcete ďalej rozvíjať. Prvé čítanie sa uskutočilo v parlamente v apríli 2009, teda, teda takmer pred rokom. A viete, že Európsky súdny dvor prišiel s určitými rozhodnutiami a súd jasne povedal, že pacienti majú právo sa slobodne pohybovať po Európskej únii, ako peniaze alebo napríklad pomaranče. A je vašou úlohou, aby ste toto právo aj zabezpečili. To, čo ste povedali, áno, to je pravda. Spoločný priestor zdravia. Áno, to je to, čo chceme. Spoločný priestor zdravia. Samozrejme, čo sa týka detajlov, o tom budem musieť diskutovať. Ja chápam, že vy ste z takého štátu, kde slobodná výbera, slobodný výber lekára nie je samozrejme, ale napríklad u nás doma je to úplne základné právo. To sú detaily, o ktorých je možné diskutovať. A vy ste teraz predsednička rady, vy nezastupujete Španielsko v prvej rade, vy pred, zastupujete celú radu. Preto by ma zaujímalo, či sa budete snažiť ďalej pracovať na tej smernici, na legislatíve o cezhraničnej starostlivosti, alebo či pôjdete tou cestou, ako doteraz Španielsko vravelo na pracovnej skupine, že to je téma, ktorú by ste chceli odsunúť zo stola. Naše očakávanie voči vám sú veľké a pevne verím, že nás nesklamete. Ja, klar. Áno, jasné spomenutie dôležitej témy, o ktorej veľmi intenzívne diskutoval aj parlament, a konečné rozhodnutie to ešte nemáme, uvidíme, čo spraví rada. A teraz Antonia Parvanova. Thank you, Mr. President. Uh... Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vám pogratulovať, pani, pani ministerka. Vy ste výborne prezentovali vaše priority a bola by som rada, keby sa vám prostredníctvom vašich skúseností a ambícií podarilo dosiahnuť veľa v oblasti zdravotníctva pre Európsku úniu. Ale ja si myslím, že toto je oblasť, kde sme roky bojovali, kde sme roky riešili otázky subsidiarity, keď je o zdravotnú starostlivosť. Pogratuloval, pogratulovala som vám preto, lebo ste začali potrebami pacientov a otvorili ste také témy, ako je prístup k kvalitným zdravotníckým službám, eh, kvalita kliník. Čo sa týka našej skúsenosti v parlamente, vieme, aké je to zložité keď sa snažíme bojovať s radou a členskými štátmi a keď vieme, že oni sa snažia veľmi tezne chrániť svoje vlastné systémy, čo je v protiklade s potrebám, alebo povedzme k očakávaniam pacientov. A moja otázka na vás je, ako by ste chceli presvedčiť vašich kolegov, kolegov ministrov zdravotníctva z iných členských štátov, aby aspoň sa pretlačila tá smernica o zahraničných službách v oblasti zdravotníctva, akým spôsobom, alebo akú legislatívu by ste chceli mať, ktorú by ste chceli presadiť, ktorá sa týka bezpečnosti a kvality. Už ste viedli nejaké rokovania, alebo ste mali už nejaké predbežné rozhovory. Myslíte si, že získate podporu aj napríklad e, maďarského a belgického predsedníctva? Viem, že váš program je veľmi komplexný a viem, že vy máte veľa práce, ale vy budete predsedať 6 mesiacov a preto je dôležité posúdiť, čo je možné uskutočniť na európskej úrovni z tohoto ambiciozného programu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz Karl Schlüter. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne pani ministerka za dobrý úvod. Mňa zaujímajú tri veci. Prvá vec, zvýšená transparentnosť, čo sa týka e, balíčkov farmavigilancie, kde ide o vedľajšie účinky liečiv. Aký je názor rady na toto, lebo v súčasnosti je skutočne veľmi zložité pre pacientov získať informácie z testov, ktoré vykonajú farmaceutické koncerny. A druhá otázka. Aké sú vaše plány, ako chcete koordinovať prácu medzi ministerstvami e, zdravotníctva a životného prostredia. Spomeniem príklad. Čo sa týka REACH, je tam mnoho členských štátov, ako aj parlament, nie sú spokojné s tou e, definíciou veľmi, jedno, veľmi jedovatých látok, TBT a tak ďalej. A požadujeme zmeny. Alebo čo sa týka aspektov životného prostredia pri liečivách, dôležité je, aby sa to informovalo, aby sa to dokumentovalo, aby sa zohľadnili e, tieto veci v rámci procesu schvalovania to znamená prepojenie medzi životným prostredím a zdravím. To je to, čo ma zaujíma. Častokrát sú to ministri e, z priemyslu alebo komisár pre priemysel, ktorí sú zapojení do rozhodnutí. Pričom ale vašou úlohou je, aby naše obyvateľstvo bolo zdravé a oblasť prevencie je to dôležité. To znamená, že akým spôsobom chcete spolupracovať e, s ministrami zdravotníctva, a ministrami životnej prostredia a ako by ste toto chceli riešiť na úrovni rady. Lebo samozrejme, e, minister zdravotníctva a minister životného prostredia majú častokrát iné záujmy. Teraz tretia otázka, tá sa týka soli. A to, ako zabezpečiť to, aby ľudia jedli menej soli. Parlament požadoval svojho času, e, aby sa pridávali do potravín trans tuky. A ukázalo sa, že to bolo efektívne opatrenie, ktoré by mohlo zlepšiť naše zdravie, mohlo bojať proti, proti srdcovým ochoreniam. Diskutovali ste o týchto témach aj na úrovni rady a respektíve, a čo by ste chceli v tejto oblasti spraviť? Ďakujem. Ďakujem. Nasleduje Marisa Matias. Ďakujem, pán predseda. Srdečne vás vítam, pani ministerka. Vaše slova som si vypočula s veľkým záujmom. Aj vaše ťažiská som si veľmi rada vypočula. Čo sa týka sociálnych parametrov v oblasti zdravotníctva, mm, tam sa mi e, váš prísľub skutočne veľmi páčil. Páči sa mi, že sa aj o túto problematiku chcete postarať. E, chcem sa vás opýtať na niekoľko otázok. Jedným z ťažisiek e, je balíček o e, liečivách a dôležitou témou pre vás je aj e, téma farmakovigilancie. Som spravodajkyňou e, pre falšované lieky a viedli sme už e, aj rokovania, respektíve začali sme už rokovať so zástupcami vašej vlády. A jeden e, bod mi v rámci stanoviska rady zatiaľ nie je jasný a preto by som sa vás rada na jeden bod opýtala. O čo mi ide? Ide mi o internetový obchod e, s liečivami nemal by byť tiež predmetom právnych predpisov, pretože práve obchodovanie s liečivami cez internet umožňuje falšovanie liečiv. Takže toto by bolo potrebné si presnejšie pozrieť. Hovorili ste o rôznych eh, chorobách, o prevencii, chronických e, e, chorobách. Existuje jedna e, chronická choroba, diabetes, ktorá stále sa rozširuje. Takmer 8 európskeho obyvateľstva trpí na cukrovku a viaceré štáty nemajú žiadnu špecifickú stratégiu v rámci boja proti e, cukrovke, takže by som sa rada opýtala, či by ste nám aj v tomto smere mohli niečo povedať. Ďakujem, François Krostet. Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka, vrátim sa k tematike, ktorá je pre mňa veľmi dôležitá. Som spravodajkyňou pre smernicu o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Niektorí kolegovia už túto tému spomínali. Vieme, že Španielsko zohrávalo eh, negatívnu úlohu. V eh, novembri ste boli, v decembri, prepačte, ste boli proti tejto kampani a snažili ste sa presvedčiť ďalšie členské štáty o vašej pozícii, čo viedlo eh, v konečnom dôsledku k neúspechu v oblasti dohody, na ktorú sme netrpezlivo čakali. Zmienila ste sa o tom, že chcete dosiahnuť konsenzus v tejto tejto smernici a musím si položiť otázku, ako je možné snažiť sa o dosiahnutie konsenzu, keď ste vo vašej kampani postupovali proti tejto smernici. Keď e, spomínate, že chcete dosiahnuť súlad, potom si musíme predsa upresniť najprv niektoré záležitosti. V predmetnej smernici sme eh, zastupovali vlastne minimálne požiadavky a to eh, aj e, so zreteľom na Európsky súdny dvor. E, Európsky parlament e, by však požadoval rozhodnúť o tejto záležitosti skôr, než rozhodne Európsky súdny dvor. Ohľadne tejto smernice sme chceli postupovať konsenzuálne, ale vy ste to zablokovali. Preto by som sa rada opýtala, čo hodláte konkrétneho urobiť, a mm, dúfam, že to nebudú len nejaké prehlásenia a pekné vety. Takže e, radi by sme vás poprosili, aby ste nám povedali, čo chcete s týmto textom urobiť. E, v opačnom prípade by sme museli počkať na belgické predsedníctvo, aby sme e, mohli v tejto veci postúpiť a pritom na tento text čaká nielen Európsky parlament, ale všetci pacienti. Ďakujem ešte kolega Perilio a potom prvé kolo z no, odpovedí. Ďakujem, pán predseda, pani ministerka. Vaše slova boli precízne a jasné. Spomínali ste, že verejné zdravie nie je len právom, ale že predstavuje nástroj na zabezpečenie rovnosti. Uviedli ste a spomenuli dôležité otázky, napríklad transplantáciu orgánov. A spomínali ste tiež, aké dôležité, aká dôležitá je problematika e-health. Mám na vás dve otázky. Aký názor máte na zavedenie európskej e, e, karty? charty transplantácií e, orgánov. A ďalší bod, e, ten je tiež veľmi dôležitý, keby ste nám mohli povedať niekoľko slov o ťažiskách španielského predsedníctva v súvislosti e, so spoluprácou v rámci problematiky e-health. Takže to je celý rad otázok. Nech sa páči, pani ministerka, máte slovo. Eh, eh, Ďakujem, pán predseda. Ďakujem, dámy a páni, vážení poslanci, za vaše otázky. Predovšetkým by som chcela niečo objasniť. Španielsko predseda Únii a sme si vedomí, veľmi dobre vedomí, požiadaviek na to, že musíme zastupovať všetky členské štáty. Sme si vedomi, čo táto pozícia znamená v každej jednotlivej chvíli, a iste budete mať šancu sledovať nás, byť svetkami toho, ako vykonávame túto prácu. Vieme, že musíme zastupovať vôľu všetkých členských štátov a preto chceme koordinovať všetky iniciatívy spolu s prezidentskou triadou, momentálne je to Belgicko, Maďarsko a my, na rozličných radách, na rozličných úrovniach koordinácie a zasadnutiach budeme sa snažiť koordinovať európsku, proeurópsku politiku paneurópsku politiku. Čo sa týka konkrétnych otázok, začnem cez hraničnou starostlivosťou. Vrátim sa k úvodu e, mojej prednášky. Budeme sa snažiť dosiahnuť dohodu. Španielsko bude obhajovať svoju pozíciu a budeme sa snažiť e, zostaviť smernicu, v ktorej budú základné princípy, to znamená Zdravie a zdravotníctvo je verejný statok, verejná služba, nie je to nič komerčné. Pre nás je toto zásadné. Je pre nás zásadné zaručiť bezpečnosť pre pacientov a kvalitu cezhraničnej spolupráce. To znamená, že budeme žiadať predchádzajúce umožnenie alebo autorizáciu zdravotnej starostlivosti a výber, voľbu pacientov, ktorý si môže z medicínskych dôvodov vybrať spomedzi rozličných kvalít zdravotníckých systémov. Chceme, aby voľba pacienta bola predovšetkým v rámci jeho zdravotného systému, zdravotníckého systému, ale chceme, aby mal voľbu. Máme vysoké ambície. Návrh, ktoré nám, ktorý nám predložila rada bol nepresahoval nič, čo už nebolo v predchádzajúcej právnej norme o, spoločen- o sociálnej bezpečnosti a o po- sociálnom poistení. My chceme pracovať inak, konštruktívne, spolu s vami, v súčinnosti, pre občanov poskytovať kvalitu a bezpečnosť. Opakujem to, čo som už povedala, pretože naozaj si myslíme, že zdravie nie je statkom, zdravie a zdravotníctvo je verejnou službou a takto k nej budeme pristupovať a k nemu budeme pristupovať, k zdraviu. Chceli by sme si vypočuť aj názor toho, čo bude zastávať úrad komisára. A takisto sa budeme snažiť pretlačiť, presadiť smernicu o transplantácii orgánov. Transplantácie by mali byť zadarmo, vo, voľné a budeme sa snažiť zachovať anonymitu darcov. To budeme presadzovať. Budeme sa snažiť zabezpečiť, aby model, model darcovstva bol taký, že darcovia v ňom budú chránení Mm, niektorí ľudia odviedli vynikajúcu prácu na tomto poli a budeme ťažiť z tejto vykonanej vysokokvalitnej práce, konkrétne v oblasti ochrany pacienta, v oblasti farmaceutického balíčka. Čo sa týka farmaceutík, tam tiež sme pozorovali veľké napredovanie, najmä čo sa týka zabraneniu falšovania liekov a farmakovigilancie. Opäť so zreteľom na informovanosť pacientov, informovanosť spotrebiteľov. V tejto práci budeme pokračovať na týchto dvoch smerniciach. Takisto, čo sa týka FOS, falšovania liekov a farmakovigilancie. Tie dve mám na mysli. Spozorovali sme napredovanie v tejto práci a budeme toto napredovanie podporovať a pokračovať v ňom. Transparencia a farmakovigilancia. V tejto oblasti sa budeme snažiť presadiť väčšiu transparentnosť pre občanov, čo sa týka účinkov liekov. Všetko, čo zabezpečí väčšiu informovanosť občanov, je pre nás veľmi dôležité a budeme to počiarkovať. Iniciatíva na ktorej sme pracovali. Eh, iniciatíva, do ktorej sú zapojené všetky členské štáty, táto konkrétna iniciatíva, o ktorej hovorím, dosiahli v nej konsenzus už takmer všetky členské štáty, len drobnosti zostali nezodpovedané a v júni by sa mala práca na tejto iniciatíve ukončiť. Ide o zníženie prísunu soli do organizmu, na základe čoho by sa mali znížiť kardiovaskulárne choroby. Takže to súvisí aj s bezpečnosťou potravín. Budeme venovať pozornosť aj vedeckým dátam a údajom. Budeme spolupracovať s Európskou inštitúciou bezpečnosti potravín a budeme sa odrážať od nariadenia 2003. Čo sa týka elektronicky poskytovaných zdravotníckých služieb, ktoré nazývame e-health, budeme vychádzať zo záverov švédskeho predsedníctva a pokračovať v smere integrovaných elektronických služieb a politik elektronického systému riadenia veci verejných, ktoré sa nazývajú e-government zaujmeme líderskú pozíciu, sme odhodlaní strategicky pracovať a nastoliť dôveru medzi odborníkmi a pacientmi. A dúfame, že sa nám podarí aj vyjasniť právne pozadie a pozadie ochrany údajov v súvislosti s týmito záležitosťami. Tomuto hovoríme integrovaný digitálny program e-health a e-government. Toto je práca, ktorá rozhodne presiahne horizont roku 2010 a budeme musieť spolupracovať aj s otázk, e, ľuďmi, ktorí majú na starosti otázky zamestnanosti a rastu. Ministerská konferencia v Barcelone, ktorú bude organizovať komisia na tému e-health pre zdravie a e-health pre trvalo udržateľnú starostlivosť, vyvinieme tlak na rozličné systémy, aby sa vyrovnali s otázkou starnúcej populácie a s úskalím predlženia strednej dĺžky života, zníženia pôrodnosti a zvýšenia výskytu chronických chorôb. Platforma eHealth by nám mala poskytnúť pozitívny pokrok pri riadení zdravotníckých systémov. Ďakujem. Ďakujem, pani ministerka. Španielsko chce byť ambicioznejšie. To sme si e, tu teraz e, zapísali. A e, samozrejme, ak by bolo možné dopracovať sa ako konsenzu, to by potešilo mnohých v parlamente. Takže druhé kolo otázok, kolegyňa Veslund. Tak smyke, jog... Ďakujem pekne. Ja som vždy veľmi rada, keď niekto hovorí, že sa zameriava na rozdiely v zdravotníckej starostlivosti, to je podľa mňa veľmi dôležitá otázka, na tom sa zhodneme všetci. Lebo je skutočne hrozné, že ľudia zomierajú preto, lebo naše spoločnosti sú rozdielne a nie, nie sú dostatočne zabezpečené naše práva. Toto je oblasť, kde členské štáty by sa mali viac učiť od seba a mali by sa zamerať na také zdravotné systémy, ktoré sú najlepšie na to, aby sa predchádzalo práve takýmto problémom, ktoré súvisia s nerovnosťou. Mám dve otázky, ktoré súvisia s inou témou. Prvá sa týka informovania. Čo sa udialo na Rade ministrov, ako ste ďaleko postúpili, ako je to s informovaním. A mne by zaujímalo, či na Rade ministrov sú nejaké veľké otázky, ktoré sú ešte nevyriešené a kde sú veľké názorové rozdiely ešte stále. To by bolo to, čo by ma zaujímalo, aby sme potom my mohli vedieť e, prijať rozhodnutie. Druhá vec sa týka toho, čo ste spomínali, spomínali ste rezistentné baktérie. Máme problém, že tu máme rezistenciu voči antibiotikám v Európe aj vo svete chcete pracovať ďalej na tejto otázke počas španielského predsedníctva. To znamená, že akým spôsobom môžeme redukovať používanie antibiotík a takto vlastne bojovať proti baktériám rezistentným voči antibiotikám. Ďakujem. Danke. Will sich noch jemand melden? Ďakujem pekne. Chce sa niekto ešte prihlásiť? Ináč ukončím e, zoznam rečníkov. Mám tam ešte 7 rečníkov. A, tak všetky mám poznačených. A teraz Elizaveta Vukaševská. E, dziękuję. E, Panie minister, ja nie znam kraju, który, jeżeli chodzi o... Ďakujem pekne. Vážený pán predseda, pani ministerka, nepoznám vlastne žiadnu krajinu, kde by v oblasti zdravotníctva boli, tak povedať, ideálne podmienky, kde by neboli žiadne problémy. Viem, že napríklad Francúzsko pomerne ďaleko pokročilo, čo sa týka darcovstva orgánov. A čo sa týka iných štátov Európskej únie, tak tam tá situácia nie je ideálna. Dokonca niekedy tie problémy sú obrovské. A to z toho dôvodu, že je nedostatok darcov. Málo darcov je ochotných darovať svoje orgány. Preto sa chcem spýtať, aké máte myšlienky, aby ste vykonali napríklad nejakú kampaň, informačnú kampaň, aby viac ľudí prejavilo ochotu stať sa darcami orgánov. A potom ešte niečo, čo považujem za dôležité. Aký je váš názor na to, čo sa udialo v súvislosti s očkovaním proti prasacej chrípke? Vieme, že mnohé európske štáty na to vynaložili skutočne veľa peňazí, ale v konečnom dôsledku, keď si pozrieme, čo sa okolo toho udialo, že vlastne peniazmi sa mrhalo. Sú to peniaze, ktoré sa mohli asi využiť e, niekde inde efektívnejšie. A potom nadviažem na niečo, čo už povedala pani Grostet. Ide o to, že z medzinárodného hľadiska Španielsko a Polsko, z ktorého pochádzam ja, ako aj týka sa ďalších krajín, tieto štáty blokovali smernicu. To znamená, že čo by sa malo zmeniť na to, aby sa v rámci tejto smernice dosiahol konsenzus medzi členskými štátmi. Vieme, že každý členský štát samozrejme má nejakú inú predstavu, čo sa týka zdravotníckých systémov. Samozrejme, a ja by som chcela, aby polskí pacienti mali práva, ktoré teraz nemajú, ale samozrejme je to spojené s ďalšími dodatočnými nákladmi. Niekedy je to ťažko zlutiteľné, preto by ma zaujímalo, aký je váš názor na toto. Ďakujem. Ďakujem a teraz Richard Zieva. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážená pani ministerka, bolo vám položených viacero jasných, konkrétnych otázok z viacerých politických skupín, ale vaše odpovede neboli už také jasné. Mňa osobne trošku prekvapilo, vieme predsa, ako prebieha tá diskusia, že vlastne rada nie je ochotná ísť tou cestou, ako rozhodol Európsky súdny dvor a my ako parlament by sme ešte chceli posilniť v niektorých oblastiach cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Vy ste vravili, že chcete byť taký spravodlivý sprostredkovateľ, ale ja si myslím, že vaše ambície, ambície sú príliš malé. Mohli by ste povedať pár konkrétnych bodov, kde chcete začať, aby sme prekročili tú úroveň, kde, o ktorej rozhodol Európsky súdny dvor a ako vlastne by sme mohli dosiahnuť náš spoločný cieľ. Vieme, že váš program je ambiciózny a preto konkrétna otázka, kde chcete začať a kde chcete vytvárať viac Európy. Myslím si, že všetky politické skupiny sa zhodnú, že zdravie je určitý statok, verejný statok, je to iný tovar, iný, iný, iný statok ako napríklad tovar, tie spomínané pomaranče, ale ide o to, že mnohí pacienti majú problémy a chcú toto svoje právo využívať cezhranične. A myslím si, že samozrejme tu sme na ťahu všetci, musíme prísť so zlepšeniami. A tu sa pripájam k tomu, čo ste vlastne spomínali, že v oblasti napríklad nemocníc existujú extrémne veľké rozdiely medzi členskými štátmi. Napríklad ide tu o problémy, ktoré sa týkajú infekčných chorôb, ktoré pacienti získajú v nemocniciach prečo v rámci danej legislatívy, ktorú máme, nevieme vytvoriť určité minimálne štandardy, že by sme konkrétne spomínali tie negatívne príklady. Lebo podľa mňa toto by bolo možné spraviť pri tej legislatíve, ktorú máme, že by sa vypracovali bezpeč- bezpečnostné štandardy, aby sme povedali, že toto sú pre nás minimálne štandardy a ak by sa nedosiahli, tak eh, aby to pacienti konkrétne vedeli, kde sú takéto problémy. Podľa mňa takáto možnosť tu existuje. Teraz tretia otázka a tu nadviažem na otázku pani Lukaševskej. Máme tu, e, mali sme teda boj proti chrípke. Vieme, že členské štáty to riešili veľmi rozdielne. Napríklad Nemecko nakúpilo asi o 40 miliónov e, očkovacích dávok naviac. V Rakúsku sa to riešilo prostredníctvom obcí. Prečo to neriešime tak, že by sme povedali, že spoločne nakúpime určité množstva, ktoré sa potom prerozdelia medzi štáty? Prečo tam by sa dalo ušetriť strašne veľa peňazí. A okrem toho tie liečia boli v dispozícii tam, kde bola tá potreba. Takto si to každý štát rieši samostatne a sú tam obrovské náklady. Myslím si, že toto by bolo dôležité riešiť na európskej úrovni. Vy, vy ste veľmi ambiciozná a pevne verím, že mi dáte na to konkrétnu odpoveď. Ďakujem. Ak by Európa objednala tých 300 miliónov tých dávok, asi polovica bola aj tak zbytočná. Dobre, teraz Michal Tremopoulos. Ďakujem, pán predseda. Pani ministerka, tu som, tu vzadu sedím. Európska agentúra pre životné prostredie vypracovala nedávno štúdiu, kde sa konštatuje, že procesy registrácie liečiv v rámci Európskej únie musia zohľadňovať aj environmentálne rizika vyplývajúce z liečiv a preto je potrebné liečiva e, zaklasifikovať v závislosti od ich environmentálnych rizik. Čo si o tomto myslíte? Domnievate sa, že tieto environmentálne riziká by mali byť zohľadňované pri registrácii liečiv? Spomínali ste, že v súvislosti s geneticky modifikovanými potravinami posudok eh, FC, eh, že si teda eh, vypočujete a bolo povedané, teda pán komisár, ktorý sa uchádza o post komisára pre zdravotníctvo, to tiež prislúbil. Ako to vyzerá so vzťahmi medzi e, zástupcami FC a e, priemyslom? Španielsko e, už 10 rokov pestuje MON 81 geneticky modifikovanú kukuricu a zistilo sa, e, že pôda e, je e, podstatne kyslejšia po pestovaní tejto kukurice. Mohli by ste nám k tomuto niečo povedať? Máte nejaké štúdie, máte informácie, nielen v súvislosti s environmentálnymi dopadmi, ale ide mi tiež o, dopady na okolie, na, na životné prostredie pri e, pestovaní geneticky modifikovanej kukurice MON 810. A na záver otázku v súvislosti s H1N1 chrípkou ako sa správalo Španielsko, ako to bolo s očkovacími látkami v Španielsku, e, čo by sa bolo stalo, ak by neboli primerané počty očkovacích látok k dispozícii. Pani ministerka tu teraz nesedí vo funkcii španielskej ministerky, ale tu sedí za e, predsedníctvo, za teda predsedníctvo rady. Pilar má slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem, pani ministerka, za vaše slova, ďakujem za program, ktorý ste nám prezentovali. Považujem ho za fantastický, za e, ctižiadostivý. Namiesto otázok by som e, rada e, uviedla niekoľko pripomienok. Čo sa týka témy cezhraničnej zdravotnej starostlivosti a mobility pacientov, tam v teórii, teoreticky e, máme e, všetci podobný názor. Má ísť o kvalitu, je to verejný statok. Áno, je e, tomu tak, ale všetci lekári, s ktorými som bola v kontakte, mi hovorí, áno, súhlasíme, ale neponúkame rovnaké služby, nemáme rovnakú výbavu nemocníc a podobne. E, nie sú naše náklady vždy porovnateľné. Teraz nebudem vysvetľovať, ako to vyzerá s nákladmi e, na zdravotníctvo. V Španielsku je zdravotníctvo veľmi nákladná vec, najmä vzhľadom na veľký počet turistov prichádzajúcich do našej krajiny. Ako sa to teda bude vyvíjať, to neviem, ale e, aj lekárske združenia predsa majú veľký záujem dozvedieť sa, kto bude znášať náklady na také takéto cezhranične poskytované zdravotné služby. K otázke bezpečnosti potravín. V Európe sme v tomto smere veľmi ambiciózni. Máme prísne predpisy upravujúce kvalitu, potravín, sme na ne hrdí a sú na ne hrdí aj naši spotrebitelia. Kvalita potravín, istota potravinová je u nás veľmi dobrá. Avšak dovážame e, aj potraviny a poľnohospodárske produkty z iných krajín, ktoré naše kritéria nesplňajú. A predsa sa nám nepodarí zabrániť tomu, aby sa takéto produkty dostávali na náš trh nebolo by dobré vypracovať mechanizmy, ktoré by tomuto zabránili? Áno, máme e, orgány dohľadu, aj u nás napríklad americkí inšpektori e, kontrolujú španielskú šunku a podobne. Avšak zdá sa, že Európa nie je schopná podrobiť inšpekcii, čo, čo všetko sa dostáva na e, naše teritorium. A samozrejme, keď sú to lacné produkty, nedokážeme s nimi konkurovať. Napríklad nové predpisy upravujúce pesticídy e, znemožňujú pestovanie určitého druhu paradajok na Tenerife, avšak v Tunisku je to možné a tieto paradajky sa bez problémov dostávajú na náš trh. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Pani ministerka, ďakujem vám e, za prezentovanie vašich priorít. Otázky zdravotníctva sú otázkami, ktoré nám a našim obyvateľom, e, na ktorých nám teda veľmi záleží. A ja by som vás chcela poprosiť o, e, o to, aby ste boli trošku presnejšia. Pán komisár aj počas vypočutia spomínal, že eh, je eh, potrebné mať viac ustanovení na ochranu spotrebiteľa. Dnes sme hovorili o, farmakovigilancii. Aké ďalšie opatrenia by ste mohli uviesť v súvislosti s lepšou ochranou pacientov? Ďakujem. A na záver Michel Rivazi. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, pani ministerka. E, chcel by som sa vrátiť k otázke zdravia. Keď sa pozrieme na, zdravotní, na zdravotný stav Európanov, najmä na zdravie v priemyselných krajinách, vidíme, že je tu určitá akoby epidémia e, kardiovaskulárnych ochorení a tiež rakoviny. 150 e, tisíc úmrtí na rakovinu vo Francúzsku ročne. Hovorilo sa aj o chrípke H1N1. Keď vidíme, aké miliardy boli investované do nákupu týchto vakcín. Vo Francúzsku to boli 2,2 miliardy. Kladím si otázku, čo si myslíte o mrhaní týchto verejných prostriedkov v členských štátoch v porovnaní s inými prioritami, kde by tieto prostriedky mohli byť využité. Myslím si, že by sme sa mali poučiť čo si myslíte o novom nasmerovaní tejto politiky? Aké riešenia navrhujete na to, aby táto politika bola nezávislejšia od politiky VHO? Druhou otázkou je otázka geneticky modifikovaných organizmov. Doteraz to nespadalo do vašich kompetencií, ale teraz to už e, do vašich kompetencií spadať e, bude je tu problém v súvislosti s protokolmi sledovania v laboratóriách, teda do, sledovania dopadov e, týchto potravín na zdravie. Napríklad na e, myšiach sa overuje typ e, chovu, teda v testoch trojmesačných. Zisťujú sa takto dopady nežiaduce na zdravie. Toľko teda otázky našich mojich kolegov a teraz mm, dáme slovo pani ministerke. Muchas gracias. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, ďakujem. Dúfam, že zodpoviem všetky položené otázky. Začala by som informovaním spotrebiteľov. Návrh právnej normy je pozitívny, pretože posilňuje povinnosť označovať potraviny. Sú tu možné nezrovnalosti medzi súčasnou legislatívou, ktoré sa snaží vyrovnať, vyvážiť. Napokon snažíme sa dostať na nálepku, na označenie všetky povinne uvádzané údaje, a výrobcovia musia splniť požiadavky. Hoci tu je mnoho požiadaviek na výrobcov potravín z rozličných strán, je to dôležitá právna norma, nielen slúžiaca na zlepšenie vnútorného trhu, ale norma, ktorá zlepší pohodu spotrebiteľov a zvýš, zvýši informovaný výber, informovanú voľbu prostredníctvom vhodných a náležitých údajov na označení produktu, nutričných údajov. Myslím si, že vychádzajúc z práce švédskeho predsedníctva sme odhodlaní pokračovať ďalej v tejto práci a myslím si, že sme veľmi blízko k dosiahnutiu súhlasu v mnohých veciach, ktoré sú vysoko relevantné. V rade otvoríme ďalšie politické diskusie a v júni, keď bude zasadnutie rady, celý tento návrh, ktorý samozrejme bude v úzkej súčinnosti s prácou parlamentu na tejto veci, dúfame, že dosiahneme konsenzus o tomto nariadení odborníci naozaj už urobili veľký pokrok v rokovaniach. Skutočne toto nariadenie bude veľmi dôležité. Teraz téma antimikrobiálnej rezistencie. To je takisto dôležitá téma pre EÚ. Všetky členské štáty pracujú na tej tejto téme a my takisto ju máme vysoko v našich prioritách. Teraz niečo k chrípke. Mnoho sa dnes hovorí aj v rade, aj v tlači o tejto chrípke, že je veľkou hrozbou pre občanov, vyplývajú z nej obavy. Aké podrobnejšie informácie by som vám mohla dať? Keď som bola dva týždne v úrade. VHO vyhlasilo stupeň, vysoký stupeň výstrahy. Predpokladalo sa, že je mnoho ľudí infikovaných, že sú desiatky ľudí za priebehu pár dní. Napokon bolo iba infikovaných a umrtia o dva týždne po vyhlásení sme mali už prvých mŕtvych ľudí v USA, v Kanade a mesiac po vyhlásení tohto, tohto závažného stavu už v 50 krajinách tento vírus ohrozoval ľudí a jeho infekčnosť bola vysoká už po mesiaci. Školy sa zatvárali, pracoviská sa zatvárali, robili sa špecifické opatrenia. Čo to znamenalo? Vírus existoval, bol to nový vírus, bol identifikovaný, pomenovaný N1H1 o nič, takmer nič sme o tom nevedeli, okrem toho, že je vysoko infekčný, nakazlivý a že úmrtnosť bola v prvom mesiaci 6 Vôbec sme nevedeli, ako sa bude tento vírus správať. Ale na rozdiel od tradičnej chrípky postihoval ľudí, ktorí boli zo zdravých spomedzi zdravých dospelých. 30 postihnutých boli zdraví dospelí ľudia, čo veľmi znepokojilo zdravotnícke ustanovizne komunity. VHO nám povedalo, že, že treba sa nejako zásadne rozhodnúť, že sme povinní a musíme sa na základe medzinárodných zdravotných noriem nejako rozhodnúť. Myslím si, že povinnosti ministrov zdravotníctva zahrňajú aj to, že sa budú vyhybať epidémiám a urobia všetky potrebné opatrenia, aby epidémiu odvrátili. Všetky štáty vyvinuli úsilie, aby sa zhromaždili všetky informácie a spolu, aby vypracovali opatrenia, ktoré by zmiernili dopady M1H1. Myslím si, že sme to urobili dobre, že sme sa stretli, ministri zdravotníctva v súčinnosti pracovali, koordinovali aktivity. Nemali by sme zabúdať na to, že sme sa dohodli ktoré sú rizikové skupiny. Existoval konsenzus v tejto veci. Hoci sa o tom veľa hovorilo, koho očkovať, aspoň sme sa zhodli, ktoré sú rizikové skupiny, ktoré sme odporúčali očkovať. Bola to celá séria koordinovaných úsilí a opatrení a najko- naj kontroverznejšou témou boli vakcíny a každá krajina napokon sa mohla rozhodnúť, komu dá prednosť pri vakcinovaní a očkovaní. A v podstate všetky krajiny sa viac menej zhodli, že to budú tí istí ľudia. Tie skupiny sú rovnaké z krajiny na krajinu a podobné ľuďom, ktorí sú očkovaní na sezónnu chrípku. Zvyčajne 30 populácie sa očkuje proti sezónnej chrípke a aj 30 sa očkovalo proti N1H1. VHO akceptovalo, že treba rozanalizovať, čo sa stalo a čakáme na výsledky tejto štúdie. Ako predstaviteľka zdravotníckej ústanovizne si myslím, že VHO správne vystrihalo národné ústanovizne, ktoré veľmi správne zasa vystrihali svoje populácie. Umrtnosť bola napokon nižšia, ako sa očakávalo, takže je veľmi ľahké pokračovať ďalej s analýzami, keď sa to takto vyvinulo. Pandémia skončila a čakáme na vedecké dôkazy, aby sme mohli vyvodiť závery z diania. A musíme nechať e, výskumníkov a vedcov, aby si vykonali svoju prácu a poskytli nám výsledky údaje. Nemôžeme teraz robiť nič iné. Každá krajina vyvinula svoje vlastné opatrenia úmerne k situácii na danom území a my máme pocit, že to bolo najvhodnejšie riešenie. V prípade Španielska, nie je až také dôležité, čo urobilo práve Španielsko, ale boli sme viac menej všetci aktívni podobne na ministerstvách, na rezorto, v rezortoch zdravotníctva. Koordinovali sme sa a podporovali sme zdravie občanov. To bolo to najdôležitejšie, ten najdôležitejší aspekt. Otázka je, bola, bol ten alarm, čo sa spustil, opodstatnený? Pretože obrázky z USA, z Mexika, z Argentíny, ktoré vtedy zaplavili tlač, z Japonska alebo z Číny, spustili istú alarmujúcu situáciu. Myslím si, že by sme mali naozaj preskúmať, vyvinúť úsilia na to preskúmanie, čo sa stalo, Možno, že predpokladaný výskyt a pravdepodobnosť epidémie nebola až taká veľká, ale to vidíme až spätne. Teraz k téme darcovstvo. Ako zvýšiť počet darcov? Myslím si, že mnohé krajiny majú skúsenosti s darcovstvom a už sa vykonalo veľa práce v tejto oblasti a zvyšuje sa počet darcov. Napriek tomu že dopravné nehody, vďaka Bohu, sa znižujú, aj tak sa nám podarilo zvýšiť počet darcov. Takže budeme pokračovať v tomto smere a naďalej podporovať rast počtu darcov. Je dobre vziať na vedomie ďalšie veci, ktoré sa vykonali, napríklad školenie odborníkov na komunikáciu zlých správ, to znamená ľudia, ktorí vedia odborne s pacientami rodín, ktorý by, ktorých príbuzný by mohol potenciálne poskytnúť dar, darcovské orgány, alebo komunikácia so starými ľuďmi, ktorí tiež by mohli byť potenciálnymi darcami. Ide jednoducho o komunikačné zručnosti, aby rodiny sa stali darcami alebo niektorý ich príslušník. Tu je problém s imigrantmi, darcami. Možno vás prekvapí, že v Španielsku isté skupiny obyvateľstva sú najväčšími darcami, ktorí ale darujú orgány iba do krajiny, z ktorej sa pristahovali a v našej krajine nie. Takisto si treba uvedomiť, že je dobre publikovať výsledky toho, čo sa deje ďalej s orgánmi, aby ľudia videli, že sa tu zachováva dôvernosť údajov, že je to bezpečné a že celý tento proces má nejaký zmysel. To je dôležité a to by sme sa mali pokúšať robiť každý deň. Ďalej, environmentálne dopady e, medicíny je niečo, čo treba tiež brať do úvahy. Mali sme zaujímavé skúsenosti pri manažovaní alebo riadení súvisiacimi s liekmi. V Španielsku sme v sieti lekární zhromažďovali zvyškové lieky, lieky, ktoré ľudia už nepotrebujú, s ohľadom na životné prostredie. To je ďalšia oblasť, na ktorej môžeme pracovať. Všetko, čo chráni občanov, má význam, aby sa na tom pracovalo. Nemáme zatiaľ informácie o tom, že by bol nejaký problém s bezpečnosťou potravín v reťazci ani EFSA, ani e, žiadny systém výstrach nevydal žiadnu výstrahu. Na európskej úrovni systém e, výstrach v oblasti bezpečnosti potravín funguje veľmi dobre. A to nám dáva dobrý pocit, že máme takýto vynikajúci po- systém vybudovaný. Potraviny sú bezpečné a netreba sa ich báť, lebo ak by sa niečo stalo, tak výstraha by prišla. Import potravín podlieha európskym nariadeniam. To je zásadná vec, ktorá sa dosiahla a existujú inšpekcie, ktoré môžu zasiahnuť hneď pri zdroji a ktoré, ktorí môžu zasiahnuť aj v prípade, že ide o environmentálne ohrozenie. Existujú e, inštitúcie pre potraviny a veterinárne záležitosti, ktoré takisto vykonávajú kontroly. Kontroly sa robia aj na hraniciach. Možno by sme si mohli zorganizovať aj deň, kedy by sa hovorilo o vývoze a dovoze, importe, exporte e, potravín, kedy by sme sa o všetkých aspektoch tejto, tejto témy pozhovárali. E, pán predseda, poprosila by som o minutu, o ďalšiu minutu, ktorej, e, v ktorej by som sa venovala o smernici o cezhraničnej zdravotnej starostlivosti. Chcela by som ubezpečiť všetkých poslancov, že nariadenie 883, ktoré vstúpi do platnosti tohto roku, je nariadením v súvislosti s nariadením 889, ktoré sa týka právnych aspektov a ide tu o veci, ktoré je možné riešiť cez súdny dvor, článok 23, nariadenie 883, zakotvuje právo človeka na to, že keď je na zozname čakateľov na nejaký zákrok a nedokážu mu poskytnúť časový rámec, e, ktorý je opodstatnený, tak sa môže stiažovať na súdnom dvore ale musí to byť v súvislosti s trvalým bydliskom takejto osoby, nie v súvislosti s tým, keď žiada o zákrok v štáte, v ktorom nemá trvalé bydlisko a je na takomto zozname čakateľov v inom štáte. Článok 19 e, nariadenia 883 ktorý je širší e, ako poskytovanie starostlivosti urgentnej, takisto zaručuje niečo ako cezhraničnú zdravotnú starostlivosť. Ďalej je relevantný článok 17, tejto, tohto nariadenia, ktorá, ktoré, ktorý hovorí o legislatíve v štáte, v ktorom človek má prechodné bydlisko. A že treba predchádzajúci súhlas e, príslušného orgánu na poskytnutie zdravotnej starostlivosti. Čo sa týka zdravia a mobility a súvislosti týchto dvoch vecí, súdny dvor hovorí, že riadenia, ale je dosť málo prípadov, kedy treba takúto predchádzajúcu autorizáciu od orgánu v krajine trvalého bydliska. Čo sa týka smernice cezhraničnej liečby, podľa mňa to je ambiciozná žiadostivá smernica. Je to súčasť balíčka opatrení v zdraví, zdravotníctve. Neviem, či viete ešte jednu informáciu. Na minulej Európskej rade sme prezentovali balíček, ktorý e, nehovoril o tom, že služby, zdravotnícke služby treba poskytovať úplne všetkým občanom, keď sa pohybujú z krajiny do krajiny. Jediné, čo sa tam, o to, čo sa tam hovorilo, je krajina pôvodu toho človeka, v ktorom má trvalé bydlisko. krajina pôvodu bola, bol výraz, ktorý sa tu spomínal. Spomínalo sa tu preplácanie zdravotných výdavkov, ale žiaľ, stále neexistuje spoločné opatrenie pre všetky občanov Európy, ktorí cestujú a ktorý sa týka zdravotného ošetrenia. Ale čo potom pri zriedkavých chorobách, ktoré vyžadujú referenčnú nemocnicu, do ktorej tieto prípady budú spadované? E, pre také, alebo čo, keď treba predchádzajúce schválenie e, niečo ako žiadanku e, pre odborníka a čo keď ide človek do inej krajiny k odborníkovi, ako bude fungovať ten systém žiadanie, keď nebudeme vedieť, kam ten občan sa odobral. Nebude kontrola kvality, nebude kontrola bezpečnosti, keď tento človek dostane liečbu v nejakom centre, v nejakej nemocnici, ktorý je v rámci verejno právneho systému zdravotníctva v inej krajine, ako táto komunikácia bude celá vyzerať, ako budeme harmonizovať zdravotnícke systémy v Európe. Snažíme sa to, navrhujeme to, na ďalšej rade sa tým budeme zaoberať. Toto sú úskalia, ktoré presahujú samotný pojem harmonizácie. Snažíme sa harmonizovať zdravotnícky balíček a zaručiť isté minimálne služby pre cestujúcich európskych občanov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. No, ďakujem pekne, pani ministerka. Ďakujem pekne za poskytnuté odpovede. Vidím, že ešte nás očakávajú mnohé intenzívne diskusie. Možno v najbližšom kole budeme musieť zadefinovať tému, o čom hovoríme, aká je veľká stížadostivosť, lebo keď je príliš veľká, tak výsledok sa nepodarí dosiahnuť, lebo harmonizácia v oblasti zdravotníckých služieb je samozrejme cieľ, ktorý si viacerí želáme, to musím povedať, ale pre 27 členských štátov je to obrovská úloha. Vy ste prislúbili, že budete sa snažiť sprostredkovať, ste či, či žiadostivá, a pre parlament je táto téma veľmi dôležitá, lebo my vieme, že by to znamenalo výhody pre milióny našich ľudí. Práve v pohraničných regiónoch je veľmi pochopiteľné, že tento aspekt zdravotníckej starostlivosti je veľmi dôležitý, že tu naďalej prevládajú staré hranice a že tu nemáme ešte Európu takú, ako by si predstavovali naši občania. Samozrejme, o tom ešte budeme diskutovať. Ďakujem pekne za vašu prítomnosť, viem, že ste sa pripravili veľmi dobré boli ste v kontakte so spravodajcami, stretli ste sa s koordinátormi, ste motivovaná, to vidíme. Stredobodom našej činnosti je človek, pacient, spotrebiteľ, či už ide o potravinovú bezpečnosť alebo bezpečnosť liečiv, alebo aj pri ďalších témach, o ktorých sme hovorili. Toto je všetko nám dôležité a preto vám prajeme veľa úspechov a pevne veríme, pevne veríme, že sa ešte počas španielského predsedníctva stretneme. Ďakujem pekne, ste prišli. OK, goodbye. Okay. Wir kommen zum nächsten Punkt. A teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu nášho programu. Je to bod číslo 19. Zostávame pri téme, ktorá sa tu už spomínala, normy kvality a bezpečnosti ľudských orgánov určených na transplantáciu. Máme tu spravodajcu, ktorý sa týmto zaoberal veľmi detailne. Je to pán Miroslav Mikolášik. A rovno dávam spravodajcovi slovo ešte možno počkajme pol minútu, kým sa všetci upokoja. Ja, das war alles sehr interessant und aufregend, aber die Gespräche kann man dann auch draußen weiterführen. Prosím diskutujúcich, aby radšej diskutovali na chodbe aj keď samozrejme chápem, že ich debaty sú určite veľmi zaujímavé. OK, glaub, jetzt... Myslím si, že teraz môžeme začať. Mr. President, dear colleagues. Vážený pán predseda, milí kolegovia poslanci, rád by som využil túto príležitosť a ocenil návrh komisie, ktorý je výsledkom niekoľkých rokov práce a verejných konzultácií. Ako sme pozorovali počas verejných vypočutí o kvalite a bezpečnosti, darcovstva orgánov a transplantácií v novembri minulého roka. Tento návrh je široko privítali e, všetky zúčastnené strany. Dovolte mi zmieniť niekoľko slov o tomto návrhu samotnom, kým sa zameriam na konkrétnosti zmeny ktoré boli navrhnuté inými výbormi. Návrh tejto smernice chce zabezpečiť vysoké štandardy pre orgány ľudského pôvodu na transplantácie. V procese darcovstva, získavania orgánov, testovania, charakterizácie, konzervovania orgánov, transportu orgánov a transplantácie samotnej. Zavádza programy národnej kvality, špecifikuje pravidlá a praktiky transplantačného procesu v členských štátoch. Napokon sa sústreďuje na proces e, obstarávania a zapájania subjektov vrátane systému nahlasovania. Špeciálna pozornosť sa venuje vysledovateľnosti a ochrane darcov a príjemcov. S ohľadom na implementáciu sú tu opatrenia o označovaní a o príslušných národných orgánoch. Organizácie, ktoré zabezpečujú výmenu orgánov v rámci Európy a v rámci tretich krajín Európy. Aby sme zabezpečili vysokú úroveň ochrany zdravia v Európskej únii prostredníctvom tejto smernice, myslím si, že musíme zaviesť záväzný štandard o kvalite a bezpečnosti ľudských orgánov, ktoré sú určené na transplantáciu. Po prijatí smernice o kvalite a bezpečnosti ľudskej krvi a z prvkov krvi 2003, potom nasledovala smernica o kvalite a bezpečnosti ľudských tkaní a buniek 2004. Táto smernica zahrňa ľudské orgány, ľudské orgány a zahrňa aspekty v článku 165 Lisabonskej zmluvy spomenuté. Potreba spoločnej aktivity na európskej úrovni bola jasne uznaná e, uznesením o darcovstve a trans- transplantáciách, ktorý túto smernicu, túto, toto uznesenie v apríli 2008 Európsky parlament veľkou väčšinou prijal. V niekoľkých posledných dekádach transplantácia orgánov sa stala etablovanou celosvetovou praxou, ktorá veľmi zlepšila kvalitu života a predlžila strednú dĺžku života, prežívanie. Darcovstvo orgánov je vyjadrením altruizmu a solidarity v spoločnosti. Napriek tomu potreba transplantácie orgánov v Európskej únii sa neustále postupne zvyšuje a, a to rýchlejšie ako počet darovaných orgánov. Významné počty pacientov zomierajú v dôsledku stáleho nedostatku orgánov. Nerovnováha medzi potrebou a dostupnosťou orgánov môže viesť k prípadom komercializácie a nelegálneho získavania orgánov, ktoré bude samozrejme porušovať základné ľudské práva a slobody. Nedostatok darovaných orgánov je najzásadnejšou výzvou, hoci sú aj iné, pretože sa týkajú rozličných systémov transplantácie orgánov v rozličných členských štátoch. Odkedy sa súčinnosť zvýšila a existuje cezhraničná spolupráca, vznikol veľmi dobrý potenciál na zlepšenie transplantácií. Napriek tomu ešte čakáme na zlepšenie kvalitatívnych a bezpečnostných štandardov. Vítam tento návrh a vysoko oceňujem jeho tri hlavné zásady. Zabezpečenie kvality a bezpečnosti pre pacienta na úrovni EÚ, zabezpečenie ochrany darcov a uľahčenie spolupráce medzi členskými štátmi a vo všeobecnosti v Európskej únii treba povedať, že je spoločenský konsenzus o darcovstve orgánov za účelmi transplantácie, ale vďaka rozličným kultúram, tradíciám alebo organizačným systémom sú rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré rozlične pristupujú k tejto veci. Kým sa pokúšame harmonizovať kvalitu a bezpečnosť a opatrenia v tejto sfére. Zdôrazňujem aj to, že smernica by nemala vytvárať ďalšiu administratívnu záťaž pre členské štáty a musí ponechať dostatok e, pružnosti a priestoru, aby sa neohrozili osvedčené postupy, ktoré sú v praxi osvedčené. Rád by som počiarkol isté dôležité záležitosti, ktoré so, sú súčasťou pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov v moj, mojom návrhu predbežnom návrhu. Ja by som chcel, aby sa zaviedli vysoké štandardy kvality a bezpečnosti v oblasti orgánov určených na transplantáciu v celej Európskej únii. Chcel by som, aby bola lepšia spolupráca medzi členskými štátmi. Členské štáty už dobre etablovali zdravotnú starostlivosť v rámci systémov transplantácie a tie by mali si uchovať svoje administratívne a organizačné štruktúry. Ale táto smernica by nemala brániť členským štátom zavádzanie ešte prísnejších ochranných opatrení, ktoré budú však rešpektovať povahu a organizačný systém každého členského štátu a budú sa vyhýbať treniciam v rámci komunitných zásahov alebo s ohľadom na štátnu suverenitu. To znamená, že dobrá prax by sa mala zachovať, keď už sa osvedčila. Po druhé, Oblasť bezpečnosti transplantácií a darcovstva orgánov. Koncepcia anonymity by mala byť nahradená koncepciou vysledovateľnosti. To znamená, že každý orgán treba vysledovať, musí byť možné vysledovať od darcu k príjemcu. Identifikovateľnosť orgánov je úzko spojená s vysledovateľnosťou. Pretože tí, čo budú darovať biologický materiál a čo s ním budú ďalej narábať, musia byť identifikovateľní a táto reťaz musí zahrnúť aj darcu, aj príjemcu. To znamená, že treba zvýšiť integritu a morálny prístup, dostupnosť a dôvernosť e, orgánov aj darcov, aj príjemcov. Po tretie, dobrovoľné a neplatené darcovstvo orgánov. Súhlasím s komisiou, s názorom, že principiálne transplantácie orgánov a programy z nich vychádzajúce musia vychádzať z bezplatnosti a z dobrovoľnosti. Tento princíp bol zakotvený aj v predchádzajúcich legislatívnych aktoch o látkach ľudského pôvodu. Darcovstvo orgánov musí byť vždy darom a musí byť chránené pred nebezpečenstvom komercializácie ľudského tela. Transplantačné systémy a systémy darcovstva musia vychádzať z altruizmu, musia byť prepojené s princípom neplateného darcovstva a dobrovoľného darcovstva na jednej strane a s princípmi kvality a bezpečnosti na strane druhej. Keď je akt darcovstva nedobrovoľný alebo sa ním dajú získať finančné prostriedky, potom sa nedá zaručiť kvalita celého procesu, zlepšovanie kvality života alebo záchrana života osoby, ak nebude v centre diania alebo jediným cieľom, ktorý sa má dosiahnuť, tak potom to nebude dobre. Prepojenie medzi princípom dobrovoľného darcovstva a nekomercializáciou ľudského tela a kvalitou a bezpečnosťou orgánov na transplantáciu na druhej strane. Toto prepojenie bolo už popísané vo výsledku a praktikách Niektoré praktiky boli totiž to, ne, e, ktoré z takej, takéhoto prístupu vyplynuli, neboli vhodné, pretože súviseli s nelegálnymi získavaniami orgánom. Išlo tu o paradigmu porušovania ľudských práv a základných ľudských princípov a preto or- darcovstvo a transplantácie musia vychádzať z dobrovoľnosti a nekomercializácie nič iné sa neosvedčilo. Takisto tu máme dohovor o biomedicíne a ďalšie protokoly týkajúce sa transplantácie orgánov a tkaní ľudského pôvodu. A VHO takisto vydalo záväzné princípy o transplantácii ľudských orgánov. Ďalšia zásada je zakotvená v charte základných ľudských práv a aj v smernici 2004 lomeno 2003 lomeno EC o tkanivách a bunkách a v smernici 2002 lomeno 98 lomeno EC o krvi a krvných derivátoch. Máme na pamäti, že všetky tieto tri smernice vychádzajú z toho istého článku 168 zmluvy a že mnohí darcovia orgánov sú aj darcami tkanív. Zdá sa to byť nekonzistentné a neobhájiteľné, keby sme nechceli tento istý princíp obhajovať v novej právnej norme, ktorú sa snažíme e, nastoliť. E, Pán predseda, už sa blížim ku koncu. Po štvrté, čo sa týka ochrany darcu a príjemcu, navrhujem pozmenujúce a doplňujúce návrhy o vzťahu medzi postmortem darcom a žijúcim darcom a podmienky, ktoré zabezpečujú väčšiu kvalitu a väčšiu bezpečnosť. V zásade e, zabezpečujú, že potenciálny živý darca je plne informovaný, aby mohol urobiť informovaný súhlas a slobodný súhlas o darcovstve, môže e, mať prístup k vyhodnoteniu veci, aby sa vyhol psychologickým a fyzickým komplikáciám, ktoré môžu vyplývať z darcovstva. A takisto sa darcovi zaručuje, aby sa liečili možné komplikácie, ktoré môžu súvisieť s darcovstvom. V tomto zmysle uvádzam koncepciu kompenzácie, ktorá je striktne obmedzená na výdavky, ktoré priamo súvisia s darcovstvom, napríklad e, preplácanie dopravných e, výdavkov alebo straty zárobku počas e, operácie a podobne, operácie darcov, ktorý daruje orgány. Takisto osoba, ktorá utrpela újmu v dôsledku takéhoto zásahu takéto operácie by mala mať nárok na férovú, spravodlivú kompenzáciu, opäť striktne obmedzenú na všetky veci súvisiace len a len s darcovstvom. Tu by som rád zdôraznil, že nechcem tým ohroziť princíp neplateného a dobrovoľného darcovstva podľa článku 50 ochrana živých darcov. Po piate a naposledy, chcel by som zabezpečiť kvalitu procesu transplantácie. Preto navrhujem spresnenie znenia niektorých článkov a toto spresnené znenie zlepšuje text, najmä čo sa týka definície darcu, príslušného orgánu, posttransplantačného obdobia a niekoľkých ďalších výrazov. Záverom, pán predseda, vážení poslanci, verím, že Podelenie sa o najlepšie osvedčené praxe, modely a odbornosť a expertízu v rámci EÚ sa ukázalo užitočnými pri zvyšovaní počtu darcov. Treba zvýšiť spoluprácu a súčinnosť, aby sme identifikovali úspešné prvky rozličných systémov transplantácie a potom ich podporovali ďalej na európskej úrovni. Tým vedúc k situáciu k zlepšeniu a k vyššej kvalite a vyššej bezpečnosti darcov celstvu orgánov a transplantácie. Milí kolegovia, ďakujem vám za pozornosť a teším sa na plodnú debatu, na vaše úvahy a poznámky a takisto na návrhy zo strany komisie. Veľmi pekne ďakujem. Pán Mikolášik, srdečne gratulujem k tejto správe Gratulujem k tejto správe a ďakujem, že ste sa takto intenzívne zaoberali touto správou. Zdá sa, že to bude materiál, ktorý sa nám podarí dotiahnuť do konca za tohto predsedníctva, takže srdečná vďaka. E, Andres Pelio má ako prvý slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Smernica, ktorú eh, nám prezentoval vo svojej správe pán Mikolášik, všetci, myslím, môžeme s kľudným svedomím považovať za veľmi dobrú východziu základňu. S uznaním oceňujem správu pána spravodajcu a tiež vítam jeho prístup k práci, pretože sme viedli neustály dialog, čo viedlo určite k tomu, že to bol veľmi dobrý dialog. Dobre sme sa skoordinovali Eh, bol to naozaj veľmi dobrý dialog a základ dobrej práce, ktorá bola odvedená. Ide tu o dôležitú smernicu, to sa uvádza aj v odôvodnení eh, počty eh, čakajúcich pacientov, počet pacientov, ktorí umreli počas čakania na transplantáciu, sú vysoké. Mnohí e, už nemôžu dlhšie čakať. Je to problém, ktorý je potrebné vyriešiť. Výsledky e, transplantácií musia e, byť čo najúspešnejšie a všetky transplantácie, najmä teda čo sa týka transplantácií obličiek, majú mm, E, veľkú, sú teda, e, majú veľký úžitok v porovnaní s nákladmi, ktoré e, stojí každodenná dialýza. Nehovoriac o kvalite života. Toto smernicou e, sa musí e, zlepšiť e, život pacientov. Kvalita transplantácií potrebujeme v Európe lepší, efektívnejší systém prideľovania. Potrebujeme získať viac darcov. Zostáva nám ešte trochu času. Každopádne myslím si a dúfam, že sa nám podarí dopracovať sa k dohode už v prvom čítaní. Mm, najmä články 13 a 15 sú dôležité. Tam ide o, aspekty e, bezodplatného darcovstva a o otázku úhrady e, nákladov, ktoré vzniknú pri e, darcovstve. Mm, čiže toto je potrebné E, lepšie vyjasniť. Lepšie treba vyjasniť aj otázku darcovstva od žijúcich darcov. Je to tiež veľmi dôležitý druh darcovstva popri e, darcovstve post-mortem. E, každopádne myslíme si, že to musí byť subsidiárne opatrenie ako posledná možnosť, keď nie je možné darcovstvo post-mortem nesmie e, dôjsť, e, nesmú vzniknúť žiadne rozpory medzi smernicou, medzi akčným plánom, ale o tom ešte budeme môcť hovoriť. Ja by som len chcel avizovať, e, že navrhnem štúdiu, aby sme v rámci dobrej spolupráce sa dopracovali k čo najlepšiemu riešeniu. Osobné údaje darcov. Musia samozrejme podliehať ochrane osobných údajov. Ale tu nejde len o otázku ochrany údajov. E, je samozrejmosťou, že e, musia byť tieto údaje e, zachovávané dôverne, ale z medicínskeho hľadiska je potrebná aj spätná vysledovateľnosť, čiže musia byť k dispozícii údaje, ktoré, do ktorých lekár môže nahliadnúť, ale pritom musí e, byť, teda musí byť jasné, kto bol darca, aké lieky napríklad užíval. Je potrebné vedieť a, a zohľadniť túto skutočnosť to asi nebude viesť k nejakým veľkým názorovým nezhodám a, a dobrá práca, ktorá doteraz bola odvedená, určite povedie k dobrým výsledkom počas španielského predsedníctva už počas prvého čítania, pretože e, je tu vôľa a spolupráce, nie sú tu žiadne veľké úskalia. Ešte pred nami, takže máme dobrú možnosť dopracovať tento text, dokončiť ho. Samozrejme, e, sú tu ešte určité e, problémy, možno by e, mohli byť ešte úvodné ustanovenia trochu precizované, rozšírené, trošku tam ešte viac cieľ naznačiť pretože musíme robiť aj veľa osvetovej práce v otázke transplantácií. Štáty musia efektívnejšie navzájom e, spolupracovať, a to nielen zdravotnícke povolania. Preto sa musíme vynasnažiť urobiť všetko to, čo je potrebné a musíme e, e, mať na zreteli aj jasnú osvetovú funkciu tohto textu. Takže ja som ochotný pracovať na konsens, aby sme sa dopracovali k dobrému výsledku. Ďakujem. Um, Marina Jana Kutakis. Ďakujem pekne. Ja by som chcela pogratulovať spravodajcovi k veľmi komplexnej a veľmi citlivej správe, lebo toto je veľmi zložitá téma z mnohých hľadisk. Čo sa týka Spojeného kráľovstva, a týka sa to aj mnohých členských štátov, tak počet darcov je pomerne nízky v porovnaní s potrebami. Čo sa týka Spojeného kráľovstva hovoríme o 20%. Mnoho ľudí zomiera e, každý týždeň a čakajú na e, darovaný orgán. Táto správa sa snaží riešiť mnohé problémy, snažia sa splniť e, špecifické očakávania členských štátov. To znamená, že sú tu veľké očakávania, ktoré sa týkajú darcovstva orgánov a chce, je tu záujem zvýšiť počet darcov. Zároveň e, je tu určitá snaha vybudovať dôveru, to je veľmi dôležité. Mňa veľmi potešilo, že som videl, že tam použili frázy ako, ako donor, e, človek darujúci orgán, bez na to, či je mŕtvy alebo živý. To znamená, že táto definícia sa mi páči. Potom tu boli aj ďalšie veľmi zaujímavé odseky, napríklad uznanie alebo prístup, ktorý sa týka ochrany osobných údajov. Podľa mňa toto je veľmi dobre vyvážené a posilňuje veľmi výrazným spôsobom smernicu. Pozmeňujúce návrhy, ktoré sa týkajú orgánov z tretich e, štátov, to je veľmi dôležité. Zároveň sa tu riešia také problémy, ako bolo prípadné obchodovanie s orgánmi. Myslím si, že pre nami je ešte veľká cesta, medzi, až kým sa budú všeobecne akceptovať e, dárcovstvo orgánov a chcem ale už teraz pogratulovať správodajcovi. Myslím si, že v parlamente určite jednohlasne podporíme túto správu. Danke, Frau Marisa Ďakujem pekne. Teraz pani Marisa Matias. Obrigada, Presidente. Antes de mais, gostaria também... Ďakujem pekne, pán predseda. Najprv by som a ja chcela oceniť vykonanú prácu a chcela by som pogratulovať spravodajcovi. Ide tu o skutočne veľmi dôležitú otázku, ako to spomínala predrečníčka. V mnohých oblastiach sa zhodneme. Myslím si, že tá práca bola odvedená veľmi e, dôkladným spôsobom, preto ešte raz moja gratulácia. Je tu jeden bod, kde mám ja isté pochybnosti a myslím si, že Nemali by sme ešte ukončovať diskusiu, o čo tu vlastne ide. Ide tu o to, že je tu snaha nahradiť anonymitu prostredníctvom pravidel, ktoré sa týkajú prísnej dôvernosti. Ochrana darcu to je niečo rozhodujúce. A samozrejme, čo sa týka kvality dárcu a čo sa týka samotných postupov, to je všetko jasné. A čo sa týka anonymity dárcu, to je podľa mňa niečo veľmi rozhodujúce. A tu si myslím, že návrh komisie e, to rieši lepšie a snaží sa lepšie zosúľadiť anonymitu s princípom vystupovateľnosti. Preto si myslím, že diskusia je dôležitá, nemali by sme sa jej vzdať, mali by sme ísť touto cestou, sa zaoberať tým a hľadať nejaké riešenia, riešenia hľadať aj veci, kde sa nevieme zosúľadiť. To znamená, že musíme hovoriť o tých problémoch, ktoré tu máme, aby sme ich mohli vyriešiť a odstrániť. Samozrejme je dôležitá určitá minimálna záruka aby ten systém ostal ešte transparentný. Zároveň ale musíme zabezpečiť aj to, aby tam bolo málo priestoru na to, aby mohli vzniknúť problémy, ktoré si nikto z nás neželá. Podľa môjho názoru existuje určitá možnosť vytvoriť systém spätnej vystupovateľnosti, pričom by malo byť možné e, sa nevzdať princípu anonymity. To znamená, že myslím si, že mali by sme o tom ešte hovoriť. Ďakujem pekne za pozornosť. Ja, das waren die To boli teda tieňoví spravodajcovia, ktorí boli prítomní. Pán Mikolášik, dovolte, ja mám jednu otázku. Pozmeňací návrh 27. Tam ste právom požadovali, aby členské štáty e, vybudovali určité systémy, v ktorých by osoby sa mohli zaregistrovať ako budúci darcovia. To znamená, že príslušné orgány musia rešpektovať želanie týchto osôb, ak teda napríklad vyslovia, že nechcú byť naoznáme darcov tu je pre mňa dôležité aj to, čo sa týka tých kompetentných orgánov. V angličtine je to napísané competent authorities. Teda sú to tie kompetentné orgány, čo znie ako, v Nemčine ako štátne orgány. A, ale v Nemecku a v niektorých štátoch je to organizované súkromne. Sú to systémy, ktoré sú pod verejnou kontrolou, ale napriek tomu nie sú štátne. A tu je veľká obava že keď zvolíme takúto formuláciu, mohol by to niekto atakovať, aj keby to dobre fungovalo. Možno by bolo dobré nájsť nejakú inú formuláciu, napríklad kompetentné orgány alebo príslušné orgány. To znamená, museli sme to nejakým spôsobom rozšíriť, aby nedochádzalo k nedorozmeniam pri prekladoch. Ak máte, pán spravodajca, zaujímali by ste potom na to reagovať. Potom pani Parvanová Antonia, nech sa páči. Thank you, Mr. President. Uh, actually, uh, shadow... Ďakujem pekne. Náš spravodajca je pán Rís z ALDE a preto som bola požiadaná, aby som prezentovala uh, jej názory k tejto správe. V mojom mene by som chcela najprv pogratulovať pánovi Mikulášikovi, lebo toto je samozrejme veľmi citlivá otázka a zároveň je to veľmi komplikovaná oblasť, je to aj zložité technické riešenie, ako vyvážiť e, verejný záujem a zdravotnícke otázky. My cením, veľmi chválime a ceníme tú prácu, ktorú dodal pán e, Mikolášik, pán Frederik, pani Frederik Ries, oceňuje vôľu zapojiť všetky politické skupiny do úvahu už v tomto fá- tejto fáze. Zároveň E, vítame to, že pán Mikuláši chce, aby táto smernica bola flexibilná. To znamená, aby členské štáty mohli povedať, e, či orgán splňa všetky kritéria. Potom sa tu pokrývajú aj ďalšie dôležité otázky, ktoré sú relevantné pre ALDE, ako je e, flexibilita a rozsah pôsobnosti. Potom je tu posilnená spolupráca, kde ide o držiavanie troch princípov, ako je anonimita, kompenzácie pre žijúcich darcov. Potom je to aj jasná podpora, ktorú môžeme my ako výbor poskytnúť, kde ide o zlepšovanie práv pacientov. Je nutné použiť všetky disponibilné technológie, ktoré sú v dispozícii. Dôležité je naše úvahy konkretizovať, vytvoriť určitú kartu e, darcov a zapojiť do národných systémov. Toto sú dôležité body pre nás, pričom musíme zohľadniť to, že transplantácia je tak povedať novou oblasťou, kde je dôležité využívať disponibilné technológie, ktoré sú veľmi dôležité z hľadiska znižovania rizik pri transplantovaných orgánov, ako je odmietnutie orgánu. Podporujeme pozmeňujúce návrhy 1 a 5, kde ide o úlohu kompetentných orgánov a kde ide o spoluprácu s Európskou organizáciou pre transplantácie, ako vidíme v článku 22. Mám tu jeden komentár. Dôležité je sa zaberať tým, do akej miery umožní smernica dodržia, udržiavať vzťahy aj naďalej s európskymi organizáciami, ako, na, ako napríklad Eurotransplant. Pravdepodobne náš tým spravodajca ešte vypracuje ďalší pozmeňovací návrh, ktorý sa bude týkať 22. To znamená, celkovo podporuje myšlienku pána Mikolašika, aby sa oblasť účinnosti rozšírila. To sa týka 5 a 41. Dôležité sú aj otázky, kde ide o prevencie a riešenie otázok, keď, keď telo odmietne orgán. Potom článok 13, kde sa ustanovuje, že orgány od e, živých darcov musia byť vykonávané bezplatne sa opierame o kroky vykonané v roku 2008 v súvislosti s právom Adamu, kde je dôležité vytvoriť podmienky, kde by boli možné určité kompenzácie. Tu hovoríme iba o zdravotníckých a sociálnych typoch kompenzácií. To znamená, že nehovoríme o platbách na to, aby sa niekto stal darcom. To znamená, že Alde má dve požiadavky, ktoré sa týkajú tohoto bodu. Tu ide o ten kompromis, ktorý sme dosiahli v roku 2008, odseku 22, preto by sme boli radšej, keby tam bolo uvedené to, čo navrhol pán Perelo a potom, čo sa týka 12 a ďalej by sme chceli 25 a 32 spojiť, lebo oni sa týkajú tej istej témy a by sme chceli kompenzácie, ktoré by boli možné, ale tu hovoríme o zdravotníckých a sociálnych kompenzáciách, nie finančných. Alde je aj za to, aby boli kvalitatívne štandardy aby sme mali e, bezpečné orgány, bezpečnú možnosť využívania orgánov na európskej úrovni. Musíme tu mať štandardy, ktoré budú vysoké, dôležité je ešte krok ďalej. Táto smernica je prepojená s aspektami bezpečnosti a, a istoty. Dôležité je článok 10 a 11, kde ide o o vystupovateľnosť a ďalšie aspekty. Potom je dôležité zdôrazniť, čo sa týka darcovstva orgánov, dôležité je koncept bezpečnosti a kvality, ten je ale odlišný napríklad pri orgánoch, ale aj pri bunkách. Dôležité je manažment rizika pri individuálnych pacientov. Potom je tu ešte aj otázka globálneho znižovania rizika, kde ide o rozličné vírusy. Musíme tu mať terapie, ktoré budú zabráňovať nakazeniu vírusmi. Potom náš tieňový spravodajca víta správ, správ pána Mikolašik ako správ pána Perola Rodrígueza. My sme zaznamenali, že aj keď tie správy sú odlišné, sú tu určité spoločné body. Tieto dve, dva aspekty sa týkajú toho, že darcovstvo malo byť bezplatné a že sa majú uprednostňovať živí e, darcovia. A dôležité je zabezpečiť aj určitý koherentný systém na európskej úrovni, aby sme riešili nedostatok orgánov, lebo toto je skutočne e, dôležitý faktor. Ja by som mojom mene chcela povedať, že nemali by sme sa pozerať na, na trans, transplantácie ako všeliek, ale rozhodne by sme mali podporovať e, transplantovanie. Musíme si ale uvedomiť, aké sú jednot- priority v jednotlivých zdravotníckých systémoch. Ďakujem. Peter Líze. Peter Líze. Ďakujem pekne, pani predsednička. Teraz na, budem hovoriť o správe pána Mikolášika, už sa to spomínala správa pána Pereja, ale k tomu sa asi budem ešte práca. Ďakujem pekne pánovi Miroslavovi Mikulášikovi. Toto je veľmi dôležitá téma, ktorá je dôležitá pre ľudí z existenčného hľadiska a mali by sme nájsť rozumné riešenie, ktoré pomôže ľuďom a ktoré zároveň vytvorí určitý rámec pre bezpečnosť a pre zdržiavanie určitých princípov. Prvý bod. Tu sa o niečo opierame. To sa už spomínal V roku 2008 sme mali správu pána Adamu Vtedy pani Brepos bola v EPP za to dôležitá. E, zodpovedná sme našli konsenzus, ako sme chceli riešiť tú smernicu. Vtedy sa povedalo, že chceme mať smernicu, ale nechceme, aby tam bola nejaká vysoká miera byrokracie. Na toto veľmi dbal spravodajca a predseda ju Leinen citoval istý článok, kde sa spomínala úloha určitých orgánov. Myslím si, že pán Mikulášik to článku 18 veľmi dobre riešil. Tam je návrh, aby to bol určitý orgán, určitý úrad, ktorý bude poverený touto úlohou členským štátom a ktorý bude mať odborné kompetencie. Na to môže to byť inštitúcia, organizácia, musí mať určitú úlohu z poverenia štátu a musí byť e, kompetentná vykonávať kontroly. Myslím si, že na tomto sa asi všetci zhodneme. Tú spätnú väzbu, ktorú som dostal z členských štátov, je pozitívna a je to, chcú, aby sme išli tým smerom, ako to navrhol pán Mikolášik. Vystupovateľnosť, druhá vec, samozrejme o detailoch sa môžeme baviť, ale toto je veľmi dôležitý bod. A síce, keď nejaký dôležitý orgán napadnutý vírusom a ide tu o prenosné choroby, tak je nutné to vystupovať. Ak napríklad darca zomrel ktorý trpel na HIV, to sa zistí až neskôr, tak potom je dôležité nielen identifikovať pacienta, ktorý dostal obličky, ale možno aj druhého, ktorý dostal srdce alebo prípadne iný orgán. Práve preto musí mať túto vystepovateľnosť a to je dôležitý bod. Okrem toho je to nevyhnutné aj na to, aby sme tu mali princíp bezplatného darcovstva, aby sa to podarilo presadiť. To je to, čo vlastne správodajca považuje za veľmi dôležité. Na čom sa všetci zhodneme. Tu máme článek potom 13 a 15. To sú veľmi dobré návrhy zo strany komisie. A pán Mikolášik sa to snažil ešte zlepšiť. Podľa mňa na tom sa nám určite podarí zhodnúť. Rozhodnú, ro, ro, dôležité je to, aby sme mali spoločný základ, ktorý sa budeme opierať. Niektoré politické skupiny sa približuje viac k návrhu komisie, alebo či pôjdeme návrhom Miroslava, čo ja by som podporil. Čo sa týka rady, v každom prípade by sme mali obhajovať ten text a ho nezoslabiť. Lebo mám tu určité obavy, už som to spomínal, keď tu bola pani ministerka, a bol by som rád, keď sme to videli detaľnejšie, lebo právne služby rady vypracovali posudok, kde povedali, že článok 13 a, č- a časti článku 15, 15 návrhu komisie idú až príliš ďaleko a porušujú princíp subsidiarity. A nie je to pokryté z hľadiska právneho základu. Ja si myslím, že právne služby sa mília. Ja sám nie som právnik, ale viem, že komisia má tiež vlastné právne služby a to preverili predtým, ako prišli s tým návrhom v roku 2002, respektíve 2003, sme už viedli diskusiu o kvalite tkaní a buniek. Vtedy parlament bol toho názoru, ako je teraz komisia, a naše právne služby nás už vtedy podporili, aj keď komisia vtedy mala iný názor. Poznám tie diskusie, nie som právnik, ale myslím si, že práve pri tejto téme, ako aj pri iných, keď sa spýtate troch právnikov, dostanete štyri názory. Preto by nám malo byť úplne jasné, že toto je aj politický problém. Samozrejme, členské štáty chcú, aby sa čo najmenej kompetencií presúvalo na európsku úroveň. Samozrejme, sú tu aj členské štáty, a musíme to povedať otvorene, ktoré chcú mať určité zadné vrátka. Napríklad, čo sa týka bezplatného darcovstva, ktorí povedia, že áno, to chcú, ale nebude to uvedené právne záväzne, lebo majú strach, že by sa ohrozili určité praktiky. Ja si myslím, že je dôležité, aby sa parlament zhodol, my sme boli vždy jedného názoru pri týchto otázkach. Samozrejme, môžeme diskutovať o detailoch, ale nemali by sme ustúpiť za ten návrh komisie. Ten návrh komisie je to minimum, čo by sme mali akceptovať v tejto oblasti. A tu nejde iba o etickú otázku alebo otázku princípov. Toto má dočinenia s kvalitou a bezpečnosťou lebo sú tu názory, že bezplatné Darcovstvo je základný princíp, potom hovoríme to o technike, kde ide o to, ako identifikovať tie vírusy, riziko rakoviny a tak ďalej. A preto by bolo úplne cudzie povedať, že darca, ktorý pri, ak, ak, ak zažíva, daruje obličku a dostal by 30 tisíc dolárov alebo eur, eur, povie, že áno, áno, povie tomu lekárovi, áno, ja som eh, drogov závislý, včera som si dal poslednú dávku, alebo mal som nechránený polený styk. Nie všetky veci môžeme samozrejme hneď identifikovať. Technika ide dopredu, ale niektoré víry nemôžeme okamžite identifikovať hneď potom, ako došlo k infikovaniu. Preto princíp bezplatného darcovstva je predpokladom na to, aby sme mali bezpečnosť Napríklad je to určitá prevencia pred e, nakazením vírami. Toto bol aj názor komisie, aj keď komisia by to mala trošku lepšie vysvetliť, lebo v tom návrhu komisie tento súvis nie je jasne prezentovaný. Myslím si, že je dôležité, aby sme to spoločne e, prezentovali voči rade. A preto ešte raz, a viem zo skúsenosti v tejto oblasti, je to známe aj vám, že ak niekto povie, že v zásade sme za, ale z právnických dôvodov sme proti, tak väčšinou je za tým nejaká politika. Preto je dôležité, aby parlament bol jednotný a aby návrh komisie bolo to minimum, na ktorom sa zhodneme. Ja by som chcel, aby sme išli cestou toho zlepšenia, ktoré navrhol pán Mikolášik, ale nesmieme ustúpiť za návrh komisie. Ďakujem pekne. Je vous remercie, Peter Lise. Horst Schnellhardt. Ďakujem. Peter Lisa, pán Schnellhardt. Ďakujem pekne, pán predseda, vážené dámy a páni. Pred 4 týždňami uh, som uh, mal príležitosť prvýkrát vidieť, keď e, istý môj spolupracovník dostal po piatich rokoch čakania istý e, orgán, ako sa zmenila jeho kvalita života. Takže máme tu dočinenia s veľmi e, veľkým problémom a mali by sme túto problematiku spracovávať veľmi intenzívne a urychlene, aby smernica vstúpila do platnosti. Pán spravodajca odviedol veľký kus vynikajúcej práce. Chcem zdôrazniť najmä otázku, otázku kvality a bezpečnosti orgánov. Najmä e, je to dobre spracované v pozmeňovacom návrhu 14. E, vyvstáva otázka, E, bezplatného darcovstva. Chcem zdôrazniť ešte raz, že od tohto bodu nemôžeme upustiť a že e, tento bod musíme aj naďalej e, dosledovať, pretože tu existuje ešte veľa nejasností a možností odchýliť sa, kde by potom opäť sme mali dočinenia so zlou kvalitou. Takže naozaj by sme to mali vidieť aj v súvislosti s bezpečnosťou orgánov nie je to jednoduchá problematika. Vidíme v Európe rôzne výsledky pri transplantácii orgánov. V Španielsku napríklad eh, je oveľa viac orgánov k dispozícii ako v iných krajinách, ale z tohto dôvodu by eh, sme nemali siahať po jednotnom systéme eh, len v Nemecku, ale mali by sme zakomponovať do tohto materiálu skúsenosti zo všetkých krajín. To sú cesty, ktorými sme sa doteraz uberali, ktorými sa doteraz uberali krajiny a to môže byť záruka dobrej kvality. Takže toľko za moju stranu srdečná gratulácia pánovi spravodajcovi k jeho správe. Peter Líze predo mnou eh, hovoril a ja môžem podporiť všetko to, čo povedal aj on. Takže prosím, eh, schváľme čo najrychlejšie tento materiál. Pred niekoľkými týždňami som sám zažil, aké krásne to je, keď sa niekomu zlepší kvalita života po darcovstve. Questo è un testo estremamente importante quanto anche del... Ďakujem. Je to mimoriadne dôležitá otázka anonimita versus vysledovateľnosť, ale nie je to až tá najdôležitejšia, úplne najdôležitejšia. Nemyslím si, že niekto, kto je ochotný darovať orgán, alebo kto dostal orgán, to, toto považuje za hlavný problém. Možno, že to je len naozaj bočný, bočné úskalie, nie, nie také dôležité. Najdôležitejšie podľa mňa je kvalita toho orgánu pre príjemcu. A pokúšame sa veľmi jasne stanoviť požiadavky, charakteristiky orgánu, ako je transportovaný, používaný a tak ďalej. Mám dve drobné obavy týkajúce sa 31, kde sa hovorí o darcoch obmedzených na úzkých, blízkych príbuzných a tak ďalej. Tam Myslím si, že to je len asi chyba v preklade do taliančiny, lebo zvyčajne, keď hovoríte, hovoríme o slove, ktoré v angličtine zaznelo ako spouse, znamená to len manžel, neznamená to partner, ani registrovaný partner, takže to v preklade vyznelo ako len manželia, takže asi by sa tam nemalo riešiť, či sú, spolo, či sú manželia alebo nie sú tí, ktorí môžu si darovať orgány. Je to jazyková asi otázka. Myslím si, že by sme mali porovnať to, čo sa hovorí pod bodom 20 v správe v článku 18 kedy sa členské štáty majú e, vystrihať toho, aby boli transplantácie od živých orgánov. Mali by byť primárne od zosnulých darcov. Myslím si, že by sme to nemali tak obmedzovať. Tu sa tiež spomínajú blízky príbuzní alebo partnery, respektíve manželia. Podľa mňa každý členský štát by si mal sám preskúmať, ako bude podporovať darcovstvo od živých darcov aby sme tu nehovorili o rôznych veciach. Teraz k 32, tam, kde sa hovorí o odškodnení, súhlasím s tým, že je to závažná vec platiť za orgán. Mali by sme urobiť maximum, aby sa zabranilo komercializácii orgánov. Vieme všetci, aké sú tu rizika súvisiace s takýmto typom takéto, takouto operáciou, ale čo sa týka odškodnenia, malo by to naozaj byť striktne iba pokrytie nákladov na cestovanie darcu, na jeho ubytovanie a podobne. Takže by som e, zostala. E, teda neviem, či aj náhradu práce, aspoň v Taliansku, či by sme to tam mali zahrňať. Ja by som naozaj iba tie náklady, čo súvisia priamo s operáciou s darcovstvom. Keď niekto daruje obličku, e, nestratí predsa kvôli tomu svoj, svoju prácu, či už je súkromný podnikateľ alebo robí vo verejnej sfére. Neviem, či nie je chyba v ďalšej veci, o ktorej chcem hovoriť. Osoba, ktorá utrpela neprimeranú škodu, je to 33 2B. Mali by sme skôr hovoriť o osobe, ktorá utrpela keď napríklad niekto daruje oko alebo obličku, tá náhrada by sa mala striktne obmedziť na vyrovnanie nákladov spojených s darcovstvom. Čo tým chcem povedať? Ak niekto kvôli nejakej chybe utrpí škodu, medicínskej chybe, ten darca predsa by mal byť niekto, čo utrpel škodu aj ten darca by mal mať nárok na odškodnenie nielen príjemca, keď sa, keď sa udeje pochybenie v, pri operácii alebo v systéme zdravotníctva. Aj ten, čo daruje, aj ten, čo príjima. Ja si myslím, neviem, či tu je chyba v preklade, o, o akú osobu tu ide. Treba poprosiť spravodajcu, aby toto tu vyjasnil, ktorú osobu myslí, že má dostať náhradu, či darca alebo príjemca v oceku 2 Ak niekto daruje niečo, nemyslím si, že by mali byť vylúčení z drobnej náhrady. Ďakujeme. Rád by som poprosil pána Rísa z komisie, riaditeľ, ktorý by si sa ujal slova. Je to pani Ronkom z komisie, ospravedlňuje sa predseda. Ďakujem. Pani predsednička, rada by som poďakovala spravodajcovi za odvedenú prácu. Sme vďační za výbornú spoluprácu s pánom Mikolášikom. Okamžite sme mohli e, zistiť, že naozaj ho zaujíma veľmi táto téma. E, bol naozaj nadšený pri diskusiách, plný entuziasmu. Opäť ďakujeme, pán Mikulášik tešíme sa na ďalšie kroky v tejto veci. Chcela by som len pripomenúť, že komisia tento návrh vypracovala po dlhých konzultáciách a úvahách a komisia sa pokúšala veľmi starostlivo naformulovať text, aby neovplyvnila existujúce systémy, ktoré celkom dobre fungujú v tejto oblasti. Rada by som e, vám pripomenula aj to, že návrh vychádza z článku 168 a preto možno niektoré úskalia, ktoré by sme radi vyriešili v návrhu, nebolo možné vyriešiť kvôli právnemu základu. Toto istým spôsobom vysvetľuje, prečo chceme smernicu a na druhej strane, prečo máme akčný plán ktorý bude ďalší bodom v dnešnom programe zasadnutia výboru Envy. S uspokojením sme si všimli, že spravodajca súhlasí so všetkými základnými princípmi návrhu a mnohé doplňujúce a pozmenujúce návrhy súvisia iba s drobnosťami, so štilistikou. Mnohé návrhy doplňujúce a pozmenujúce sa veľmi blížia postoju komisie. Parlament je blízko postoju komisie. Chcem zdôrazniť, že v niektorých bodoch možno niektorí poslanci tu vyjadrili isté obavy v týchto bodoch. Chcem zdôrazniť, že tu hovoríme o smernici. Smernica, na rozdiel od nariadenia, ponecháva istý priestor členským štátom pri transponovaní a implementácii smernice do vnútroštátnej legislatívy. Takže drobné úpravy je možné urobiť aj vo fáze, kedy sa transponuje smernica do vnútroštátnej legislatívy toho ktorého štátu. Zistila som, že najväčšie obavy vzbudzuje otázka dobrovoľného, bezodplatného darcovstva, bezplatného darcovstva a táto otázka zbudila najviac o poznámok a otázok. Ja som už spomenula, že sme dlho e, pripravovali náš návrh a zistili sme, že dobrovoľné a bezplatné darcovstvo je podmienkou, priamo z neho vyplýva bezpečnosť a kvalita. Text, ako bol tu sformulovaný, nedokončil nedokumentuje, neetabluje alebo nereflektuje toľkými slovami, že tu existuje takéto prepojenie, ale v praxi naozaj existuje a práve preto hlavným dôvodom, prečo v článku 16 komisia spomenula explicitne dobrovoľné a bezplatné darcovstvo. Doplnkovým benefitom takéhoto opatrenia je opatr- ochrana darcu pred istým pokušením, aby daroval orgán za úplatu. A máme tu, tu aj nepriamy spôsob boja proti nelegálnemu obchodovaniu s orgánmi, pretože ak neexistuje finančná motivácia, nikto nebude pašovať nelegálne ľudské orgány a nelegálne ich obstarávať. Takže opäť len zdôrazňujem princíp dobrovoľného a bezplatného darcovstva. Teraz téma vysledovateľnosti. Eh, sú isté obavy, či dosiahneme rovnováhu v tejto veci, ale komisia sa rozhodla, že inkorporuje princíp rovnováhy medzi identitou darcov a vystopovateľnosťou v prípade potreby recipienta, príjemcu lebo počula som už aj o veciach, kedy darca mal AIDS, takže samozrejme, že takéhoto darcu by v prípade takéhoto darcu by bolo dobre vysledovať príjemcu jeho orgánu. Darca orgánu môže byť aj darcom tkanív a to potom ovplyvní viacero príjemcov, než je tomu pri darovaní orgánu, kedy vždy ide len o jedného príjemcu, napríklad pľúca, srdce alebo oblička. Dlho sme uvažovali o tom, ako nastoliť rovnováhu medzi týmito záležitostiami. Možno, že sa to dá zoštilizovať aj lepšie. Možno, že ochrana dát je tu tiež dôležitá a odborník na ochranu dát by možno prispel istým štilistickým námetom a vylepšil ho. Počula som, že sú tu obavy z takých transplantátov, ktoré e, naozaj budú funkčné. Každý si iste uvedomuje, že v tejto oblasti sa odviedlo mnoho dobrej práce a návrh bol naozaj starostlivo sformulovaný. Článok 22 práve zabezpečuje, že nebudú prekážky aktivitám takých systémov, ako je napríklad Eurotransplant systém. Počuli sme aj výzvu založiť Európsku darcovskú kartu. Ja som už spomínala právny základ. Žiaľ, toto ide poza právny rámec toho, čo nám dovoluje článok 168, z ktorého vyplýva táto smernica. Žiaľ, uniformný systém, jednotný systém v európskych členských štátoch e, zatiaľ nie je. Mali by sme sa poučiť z najlepších osvedčených praktík jednotlivých členských štátov a nechcem hovoriť, preskakovať k ďalšiemu bodu na programe, ale máme tu akčný plán, ktorý rieši všetky tieto vaše obavy. Ak bude mať šancu v ďalšom bode programu dostať slovo, budem veľmi rada. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Teraz slovo má opäť pán spravodajca. Nech sa páči, ak si želáte prehovoriť. E, milí kolegovia, ďakujem pekne všetkým, ktorí ste sa zúčastnili na diskusii a ktorí ste boli takí láskaví a okomentovali ste moju správu. Poznamenal som si všetky obavy, ktoré tu zazneli. Nechcem teraz zbytočne dnes predlžovať túto diskusiu. Som pripravený spolupracovať bilaterálne so všetkými, ktorí ste sa ozvali a uspokojiť do maximálnej možnej miery e, vaše obavy, zmierniť vaše obavy, prijať vaše názory a námety, nájsť lepšiu formuláciu, znenie, a približiť sa k obsahu vašich obáv v duchu tejto smernice, prijať vaše námety k textu, ktorý by sme mali obhajovať. Pretože my ako parlament, ako volení poslanci by sme mali ukázať, vyslať jasný signál touto rozpravou v situácii, keď Európa potrebuje viac orgánov, viac transplantácií a všetci sa tu zhodneme, že práve preto robíme túto prácu. Ďakujem vám všetkým. E, možno e, by som si dovolil krátko poznamenať niečo k tomu, čo povedal pán Rossi. To je asi nedorozumenie, Môžete si byť e, istý, že to nie je problém obsahu, ale skôr štilistiky. Chcel som tu e, vyjadriť možné odškodnenie pre osobu, ktorá je žijúcim darcom. Pani Parvanova a pán Líze, ktorí sú lekári, vedia, že niekedy osoba, ktorá je darcom, môže utrpieť újmu, alebo je, sú to komplikácie z lekárskeho zásahu, keď daruje orgán. Preto som chcel myslieť aj na takúto osobu, ktorá bola taká láskavá a darovala svoj orgán a v prípade, že sa vyskytne pri odbere orgánu komplikácia, táto osoba dostane skromnú kompenzáciu. V tomto prípade vyberieme vhodnejšiu štilistiku a znenie, ktoré rozptýli vaše obavy. Je to bežná vec. Budeme vychádzať z ľudského prístupu pri znení. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj zástupcom komisie. Ja som sa s nimi stretol, keď som rozbiehal prácu na tejto správe. Oceňujem konštruktívny spôsob spolupráce s komisiou a teším sa na spoluprácu s vami všetkými. Je pre nás potešením vypočuť si vaše obavy, lebo konečným cieľom týchto diskusí je vylepšiť text a v marci, keď sa gestorský výbor Envy stretne nad e, touto smernicou v jej prvom čítaní. Dúfame, že na plenárke v apríli v Štrasburgu všetko hladko prejde. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem, pán Mikolášik, za vynikajúcu správu. Termín na predloženie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov je 11. február. Pokúsime sa poprvý raz aplikovať nový procedurálny postup. Asistenti priamo online môžu predkladať pozmenujúce a doplňujúce návrhy. V priebehu nasledujúcich dní zistíme, ako to funguje technicky. Pravdepodobne to bude sa musieť trošku zabehnúť, budeme sa v tom musieť nájsť. Ale pre environmentálny výbor je to prvá vec, prvý krok. Aj iné výbory s tým sa budú potýkať. Dúfame, že sa to príliš celé neskomplikuje 11. marca by sa malo hlasovať a potom na aprílovej plenárke by mal text prejsť. Toľko k bodu 19. Prechádzame k bodu 20. Odovzdávam slovo spravodajcovi, pánu Rodriguezovi. E, jeho správa, ktorá súvisí s tou, o ktorej, ktorej sme práve hovorili. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ak by som vám mal dať nejakú jednoduchú, praktickú definíciu, tak by som vám chcel povedať, že ten návrh, ktorý ja teraz prezentujem, je určité nevyhnutné doplnenie, ktoré je potrebné pre dobré uplatňovanie smernice. Ten akčný plán a to obdobie na tých 5 rokov, ale bude sa týkať aj potom budúcej praxe ktorú potom budeme hodnotiť. Všetci poznáte ten text, preto nechcem e, sa venovať nejakým detailom. Radšej by som prezentoval viac niekoľko mojich názorov. A spomeniem aj určité príklady, aby, som, aby sme dne, po obede ešte mali čas aj na diskusiu. Ide tu o nevyhnutnosť vytvoriť predpoklady pre spoluprácu medzi členskými štátmi Ide tu aby sme, o to, aby sme mohli lepšie koordinovať naše kroky, aby sme mali takú prax, aby počet orgánov, ktoré budú disponibilné pre transplantácie, aby ten počet sa zvýšil. A mm, musíme si uvedomiť, ani sa to spomínalo, že počet darcov orgánov veľmi nízky. Máme asi 6000 pacientov, ktorí sú na zoznamoch a čakajú na transplantáciu a takmer každý deň zomierajú dvaja pacienti bez toho, že by dostali ten orgán, ktorý potrebujú. To už spomínali všetci moji predrečníci. V tejto súvislosti sú predložené návrhy, ktoré sa nachádzajú v texte. Je to uvedené v jednotlivých odsekoch, kde je to prezentované ako aj v úvodnom, úvodných ustanoveniach. A sú tu dva latentné ciele. Je to tam uvedené písomne, ale chcel by som to teraz dôrazniť. To znamená, že na jednej strane chceme dosiahnuť, aby Európska únia v takej ošemetnej oblasti, ako je transplantácia orgánov, že teda chceme v Európskej únii hľadať kompromisy, chceme našu činnosť koordinovať a chceme dosiahnuť náš spoločný cieľ. A takto chceme budovať a rozvíjať Európu aj v oblasti transplantácií. A mm, viem, že som Španiel, asi vás to neprekvapí, ale musím povedať, že žiaľ, solidarita v tejto oblasti je iba mýtos. mýtus. A takisto v Španielsku máme mýtus, kde si myslíme, že my Španieli sme solidárnejší ako zvyšok Európy. Ale máme tu žiaľ nové čísla a podľa nich 13, 13 štátoch sa zistilo, že je tam viac občanov ochotných darovať orgány ako v Španielsku. Na rozdiel od štátov, máme tu štáty, kde napríklad je ochotných darovať orgány 35%, potom je Bulharsko na opačnom konci, kde iba 1% občanov sú ochotní darovať orgány. Myslím si, že toto je všetko pre nás úloha, ktorú musíme spoločne riešiť. Dôležité je šíriť informácie a musíme si ale uvedomiť, že pravidlá pre transplantácie sú vo všetkých členských štátoch rozdielne rozdielne je povedomie u pacientov, ale aj u zdravotníckého personálu a niekde je to povedomie veľmi nízke. Národné systémy fungujú podľa vlastných pravidiel, aj tam špecifický rytmus, preto musíme mať európsky systém, kde sa budeme snažiť všetko zlepšovať, koordinovať, optimalizovať a zrýchlovať. Čo sa týka samotného textu, tu sa opierame o záruky a o bezpečnosť transplantácií a spomíname také aspekty ako napríklad nevyhnutnosť ďalšieho vzdelávania, to musí byť garantované v každej nemocnici. Dôležité je mať koordinátora v každej nemocnici a dôležité je mať koordinátora pre každé transplantačné centrum. To znamená, že v každej nemocnici musíme mať takých ľudí, ktorí budú schopní riešiť všetky otázky, ktoré s tým súvisia. A dnes po sa to už viacejkrát spomínalo. Ale myslím si, že je dobre to ešte raz zopakovať. Dôležitý je aspekt dobrovoľnosti a darcovstvo musí byť bezplatné. Toto je dôležité, aby sme mali určitú kolektívnu záruku, lebo ináč nie je možné sa zabrať touto témou. Lebo ak by darcovstvo nebolo e, dobrovoľné, tak vlastne by sme takto neposkytovali službu našim občanom. Keď hovoríme o tejto téme, musíme jasne povedať. V návrhu je uvedené, že odškodnenie alebo kompenzácie sa môžu týkať iba nákladov, ktoré sa týkajú samotnej transplantácie. Nie, to nevylučujeme. Ale e, prevzatie nákladov spojených s darcovstvom. To nesmie byť e, nejakým spôsobom, toto môže, to je hranica. E, samotné darovanie orgánu nemôže byť spojené s nejakou, nejakou odmenou. Toto je veľmi, veľmi dôležité. Samozrejme, aj tento text je možné zlepšiť, to sa týka konec koncov každého textu tohoto charakteru a to nie len z obsahového hľadiska, ale zároveň musím povedať aj z hľadiska štruktúry. A ja sám ešte predložím ďalšie pozmeňujúce návrhy to, čo sa dá zlepšiť, o tom ma informovali niektorí tiaňoví spravodajcovia a s nimi som aj tak viedol diskusie v rámci prípravy. Sú tam určité odseky, ktoré by sa dali lepšie zoradiť. Každý návrh, ktorý sa týka lepšie, všej kvality textu, lepšieho zosúladenia so smernicou, to je nevyhnutné na to, aby sme tu vhodným spôsobom doplnili túto smernicu a to skutočne vítam a preto ďakujem tieňovým spravodajcom. Myslím si, že je dôležité, aby sme to čo najskôr implementovali a dohoda je, tak povediac, na dosah. Ide tu o veľmi dôležitý projekt, ktorý je veľmi dôležitý, je zároveň aj veľmi citlivý. Jednotlivé aspekty celej záležitosti som spomínal. To znamená, že musí tu byť dobrovoľnosť, bezplatnosť, možnosť prevziať náklady. To sú všetko veci, ktoré považujeme za dôležité a ktoré môžu prospieť všetkým, ktorých sa týka táto oblasť. To by bolo všetko z mojej strany. Pani predsednička, ďakujem pekne kolegom za pozornosť. Eh, ďakujem pekne pánovi spravodajcovi a teraz pán Peter Líza. Ďakujem pekne pani predsednička, ďakujem pekne pán spravodajca. Chcel by som ešte raz pogratulovať, ja som to už povedal aj pani ministerke, pán Perio je, Perio je Španiel, Španielsko je Európs- eh, majstrom Európy vo futbale, ale aj pri darcovstve orgánov. A vy ste aj sám spomínali, že Nesúvisí to priamo s tým, že Španieli by ochotnejšie darovali orgány, ale že tá organizácia tieho záležitosti je lepšia. V našej krajine Nemecku, ale aj v niektorých iných štátoch sú k dispozícii orgány, ktoré sa neodoberú, aj keď pacient možno má preukaz darco, darca, darcu, alebo jeho rodinní príslušníci by súhlasili s darcovstvom, ak by niekto riešil túto oblasť. A toto je podľa mňa skutočne škandalózne, že teda máme ochotu darcovstva v mnohých štátoch, ale nikto nie je ochotný tú vec organizovať. Samozrejme je to spojené s určitým úsilím. A ja nechcem tam zobňovať nejakých lekárov. Samozrejme, oni v nemocnici sa snažia predovšetkým zachraňovať životy, a keď človek má túto úlohu, nemá pravdepodobne dostatok času na to, aby sa rozprával s pozostalými a aby ich pripravil na darcovstvo orgánu. To chápem. Preto je dôležité alebo tak slúbne to riešenie tých koordinátorov pre transplantácie, lebo oni nebudú tak povedať zblokovaní nejakou inou prácou. A toto je pre mňa veľmi centrálny bod. A preto by som chcel podporiť to, čo povedal spravodajca v tejto veci. Nie je to tak ani o nejakú právnu otázku, či je to otázka rozporu alebo súhlasu. To nie. Rozhodujúce je to, že kde je ochota k darcovstvu a kde môže byť zdokumentovaná, je dôležité, aby tam bol niekto, kto sa bude tým zaoberať. Toto je veľmi dôležitý bod. Preto je dôležité, že to spravodajca zdôraznil. Súhlasím s tým, že návrh správy je dobrým základom, je dôležité na tom ďalej pracovať a jeden podnec z mojej strany, tak ako už bolo v roku 2008, dôležité mať správne nadpisy, aby tá, tá správa bola čitateľná, aby sme tam mali kapitoly, ktoré budú nás nadve, na seba nadvezovať. A potom je tu ešte jeden bod, ktorý je veľmi citlivý a kontroverzný. To sú živí darcovia. Myslím si, že tu sa už podarilo nájsť e, dobrú líniu, je to tak povedať doplnenie. Nemalo by to viesť k tomu, aby úsilie e, kleslo v oblasti presvedčenia pozostalých. Samozrejme, živí darcovia to je vždy problematická oblasť. A spomeniem príklad z Nemecka. Pred niekoľkými rokmi na jednej klinike sa predstavil Izraelčan, ktorý mal údajného bratranca z Moldavska. A tento Moldavec chcel darovať orgán a Izraelčan ho mal dostať. Etická komisia eh, nemocnice odmietla toto darcovstvo, lebo podľa nich išlo očividne o platené darcovstvo. Iné centrum ale tu, tento zákrok vykonal, prípad bol potom prešetrovaný a tu sa ukázalo, že ak pri živých darcoch nie je skutočný rodinný vzťah, je to iba niečo, čo sa proklamuje, je tam určité riziko, že peniaze tu zohrávajú určitú úlohu a že sa porušuje princíp dobrovoľného darcovstva. A teraz komentár k bodu 17, druhá časť. Tu sa hovorí o um, rozšírenom, rozšírenej definícii darco, darcovstva. Ja som za to. Sú tu rozličné programy, O2Old programy napríklad, ja som veľmi za. Pred minulosti sa hovorilo, že ľudia na 60 rokov nemôžu byť dar, darcovia. Z medicínskeho hľadiska je to prekonané. Samozrejme, ak má niekto 75 rokov a chce darovať orgán, tak je možné transplantovať 75-ročnému človeku. Toto by fungovalo v zásade aj u mladších pacientov. Je dôležité byť flexibilný. Kde som ja kritický, to sú tie non-heart meeting donors, a tu je dôležité vyvíjať tlak na európskej úrovni, toto je veľmi citlivé v mnohých štátoch. Ke, u nás máme kritérium smrti, keď e, mozgová činnosť m, mm, neexistuje. Dôležité je posilňovať dôveru a nespochybňovať ju. Potom ešte jeden bod, ktorý považujem za dôležitý. Je to v článkoch 23-24. A tu spravodajca sa venuje transplantačnému turizmu a bojuje proti obchodovaniu s orgánmi. Toto je veľmi dôležité. Mali by sme tu mať konkrétne návrhy. Čo sa týka 24 na konci je uvedené, že sme toho názoru, že aj tí, ktorí sú zapojení do transplantačného turizmu, musia rátať sankciami. Viem, že v Španielsku sa o tom diskutuje. Preto je nutné postupovať obozretne, aby pacienti nemali trestnoprávne nejaké obavy. Sú tu prípady, kde ľudia mm, dostanú orgán napríklad z Indie za úhradu. Dôležité je tu zdôrazniť, že takéto niečo je porušením pravidiel a že je to nespravodlivé protiprávne ja som napríklad dostal určité informácie, že niektoré e, zdravotné poistenie Európskej únii dokonca odporúčajú cestovať do zahraničia a zaplatia im transplantácie. Toto ešte dokon, dokonca podporujú verejné zdravotné systémy a podľa mňa musíme jednoznačne proti tomu protestovať. Čo sa týka obchodovania s orgánmi, tu by sme mali postupovať ešte energickejšie a je tu množstvo návrhov, ktoré by som chcel predložiť ako pozmeňovacie návrhy, napríklad v máji na valnom zhromaždení VHO bude diskusia na, na túto tému. Európa mala hovoriť jedným hlasom. Mali by sme zavieť jasné stanovisko proti obchodovaniu s orgánmi. A mali by sme do toho zapojiť aj Europol. Je to stále tak, že Europol sa nevenuje dostatočne týmto otázkam. Europol mal úlohu svojho času riešiť tieto otázky a my sme sa pýtali členských štátov, či u nich dochádza k obchodovaniu s orgánmi. Odpoveď bola negatívna a potom oni z toho vyvodili, že nedochádza k obchodovaniu s orgánmi. Ale žurnalisti zistili, že existujú organizácie, samozrejme sú to kriminálne organizácie v našich členských štátoch, sú zapojené do obchodovania s orgánmi. Transplantácie neprebiehajú vždy v EÚ, ale to sprostredkovanie sa vykoná v EÚ a nechcem takéto vylúčiť, že by nedochádzalo takýmto praktikám v Európskej únii. Europol to vylúčil, čo ma veľmi hnevá, lebo z normálnej okolnosti som toho názoru, že Europol by predsa mal mať viac informácií ako žurnalisti alebo Rada Európy, alebo napríklad žurnalisti majú, nemajú k dispozícii také zdroje ako Europol. A to, čo sa deje niekde v tajnosti, sa im podarí odhaliť ale Europol sa pozerá jednoducho povrchne a vychádza z toho, že keď im niekto niečo nehlási, tak tomu nedochádza. Podľa mňa sa musia intenzívnejšie venovať tejto téme. Ja sa už teším na spoluprácu so spravodajcom a tieňovým spravodajcom a ja ďakujem pekne za pozornosť. Merci, Peter Lise. Antonia... Ďakujem pánovi Lisemu, Antonia Parvanová. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedníčka. Už som prezentovala názor našej tieňovej spravodajkyne, pani Federik Riz. Teraz zopakujem, že navrhuje, aby tieto dve správy boli považované ako kombinované a aktualizované. A už som sa vyjadrila k ním predtým, takže nebudem tu mrhať časom. Ale využila by som svoj čas na informovanie ľudí, o, ktorí nie sú lekármi, o istej veci. Keď hovoríme o živujúcich darcoch, nehovoríme o úplne zdravých ľuďoch, ktorí by žili nejako veľmi dlho. Prežívanie príjemcu v niektorých prípadoch bude predlžené, ale nie vo všetkých prípadoch, pretože niekedy príjemca odmietne, organizmus príjemcu odmietne orgán a takisto do konca života musia brať imunosupresíva príjemcovia, ktoré ovplyvňujú ich zdravotný stav. Čo sa týka darcu, čokoľvek odoberieme z ľudského tela a transplantujeme do iného organizmu, samozrejme, že to významne ovplyvní život a dĺžku prežívania darcu Nemali by sme sa vyhýbať takýmto úvahám a informáciám. Nič na tom nie je. To lekársky fakt, ktorý si treba uvedomiť. Je tu však šanca a riziko, aby sa neobchodovalo s orgánmi. Teraz nehovorím ani o právnych normách, hovorím o organizovanom zločine. Európania, ak e, si budú žiadať orgány na transplantáciu, v Pakistane, to je inak bežná destinácia mimochodom. Pakistanská vláda veľmi silne e, právne upravuje túto prax, aby bola zakázaná. A je tu aj nelegál, sú tu nelegálne kanály organizovaného zločinu, ktorí poskytujú príjemcom orgány. Treba mať na mysli, že v akčnom pláne treba veľmi presne zabezpečiť, aby sa nejakým spôsobom tieto trestné praktiky nepodporovali. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Pán, pani Hunko za komisiu. Vďaka za slova, pani predsednička. Predovšetkým vďaka spravodajcovi za to, čo som si pre, sama pre seba prečítala ako veľmi pozitívne odhodnotenie akčného plánu komisie. Je to doplnok navrhovanej smernice, o ktorej sme hovorili predtým. Akčný plán prijala komisia na konci roka 2008 a teraz sa implementuje. Akčný plán sa sústreďoval na 10 veľmi konkrétnych priorít. Diskusia s členskými štátmi priniesla významné dodatočné informácie a veľmi konkrétne výmeny informácií, organizačné aspekty celej veci. Členské štáty si mohli vymieňať informácie, informovať o svojej situácii a podobne. Takže sme 10 priorít rozdelili na pod priority, aby sa to lepšie spracovávalo a bolo to prehľadnejšie. A nastavili sme aj ukazovatele alebo indikátory, pretože nie je možné vyhodnotiť akčný plán, ak nie sú spoločné indikátory. Takže v roku 2009 sme už začali vyhodnocovať indikátory. V 2009 sa hovorilo aj o dvoch veciach. Prvá, ktorá naozaj prinesie rýchlo osoch, súvisí s organizačnými aspektmi a s pokusmi rozšíriť, roz... a propagovať existujúcu tradíciu koordinátov transplantácií v nemocniciach. Počula som tu takéto otázky, aké organizácie sa budú o toto o toto starať, či sú orgány k dispozícii, ale nikto ich neidentifikuje a teda sú strátené pre možného príjemcu. Všetko toto sa rieši a v roku 2010 sa to skompletizuje. Druhou prioritou v akčnom pláne bolo školenie školiteľov. V súčasnosti v roku, dve, v roku 2009 sme začali školenie školiteľov, pozorujú systémy v nemocniciach, eh, aby mohli navrhnúť zlepšenia. Celý tento proces by mal byť dynamický, máme pravidelné stretnutia, aby to nezastalo v slepej uličke. Späť k desiatim prioritám. Budeme si vymieňať informácie o programoch zlepšovania kvality. Členské štáty, ktoré také programy už majú zavedené, veľmi láskavo nám poskytujú informácie a dokumentáciu. Takisto sa delia s inými členskými štátmi, takže sa to stáva prirodzenou vecou v spoločenstvách, a v sieti nemocníc, kde sa dajú identifikovať donory, transplantáty a kde sa vykonávajú transplantácie. Rada by som odpovedala na poznámku z diskusie, ktorá sa týka Europolu. Pokiaľ mi je známe, hoci Europol nazývame políciou, Pracovné postupy sú nasledujúce. Potrebuje, aby niekto z členského štátu vzniesol oficiálne obvinenie. Až potom sa môže rozbehnúť vyšetrovanie. Je to ako keby policia druhej línie. Zatiaľ nikto nevzniesol oficiálnu námietku ani stiažnosť na Europol vo veci, o ktorej sme hovorili. Obchodovanie s orgánmi. Sú isté pokuty, existuje právny rámec, Rada nedávno prijala revíziu rámcového rozhodnutia o obchodovaní s ľuďmi a aj orgány patria pod, túto, pod toto rozhodnutie, čiže máme tu právny rámec EÚ aj pre potenciálne obchodovanie s orgánmu. A napokon k akčnému plánu, čo chcem povedať, je, že treba si vyhodnotiť túto iniciatívu v polovici obdobia a to nám umožní, že v druhej polovici obdobia tohto akčného plánu môžeme napraviť to, čo v prvej polovici nefungovalo. Ďakujem pekne za slovo, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Správodajca, chceli by ste niečo dodať? Ďakujem, pani predsednička. Stručne chcel by som poďakovať tieňovým spravodajkom kyniam pani Parvanovej a pani Rise za poznámky, za prístup, tón. Samozrejme vezmem do úvahy námety, ktoré tu odzneli. Budeme ďalej hovoriť o všetkých veciach. Problémy, ktoré naznačila pani e, Ríse o transplantáciách in vivo, som ich ja osobne tiež vzniesol, keď sme hovorili o smernici. Samozrejme, že tieto dva dokumenty sú prepojené, smernica a akčný plán. Súvisia spolu a pani Parvanová, môžem vás uistiť, že treba skoordinovať, skombinovať tieto dva projekty, najmä tam, kde sa prekrývajú oblasti činnosti v týchto dvoch dokumentoch. Už 60 rokov debatujeme o tejto veci. Už vtedy sa hovorilo, že treba poznať pôvod darovaných orgánov ale je asi bežné si myslieť, že transplantát od 30-ročného človeka je ten najlepší, ale možno to nie je celkom tak žiadať orgány stále od mladších a mladších, ktoré by mali byť optimálne. Možno to je inak. Nemali by sme premrhať žiaden orgán, ktorý je dostupný, len preto, že nevieme niečo, že nerozumieme veci alebo premrháme nejaký potenciál pri koordinácii. Možno by sme sa viac mali dozvedieť o želaniach pozostalých. To je tiež ďalšia vec, na ktorej treba pracovať. A v tomto tiež parlament môže úspešne završiť svoje úsilia. Ďakujem, pán spravodajca, za správu. Podobne ako predchádzajúca správa, Termín na predkladanie pozmenujúcich a doplňujúcich návrhov je rovnako 11. február 2010. Budeme zasadať v tomto výbore v marci a hlasovanie o tomto dokumente bude na aprílovej plenárke v Štrásburgu. Prechádzame k bodu 21. Otázka na ústne zodpovedanie, ktorú položila Michelle. Chýva Zi, máte slovo. Dobre, takže dávam slovo najprv komisii, ktorá môže odpovedať na túto otázku a pani Rivasi sa potom e, bude môcť ešte opýtať, ak teda bude mať nejakú doplňujúcu otázku. Takže poprosím komisiu, aby odpovedala. Good afternoon, uh, <clears throat> ladies and gentlemen. Question wise... popoludne. Tá otázka, ktorú položila pani Rivázy, sa týka viacerých dôležitých otázok, ktoré sa týka pandémie H1N1 a tých opatrení, ktoré vykonali členské štáty a bojovali proti jej dopadom. Ja by som sa chcel teraz venovať tomu, ako Európska únia riadila alebo sa zaberala touto pandémiou H1N1. Viem, že nemáme veľa času, ale chcel by som povedať, táto pandémia pretrvávala 9 mesiacov a viaceré odborné inštitúcie a verejné orgány vykonali veľmi veľa a ich práca bola dobrá. Mnohí ľudia boli k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni, snažili sa skutočne vykonať všetko, čo bolo v ich, v ich silách. Chcem sa na tomto mieste poďakovať všetkým zapojeným do riešenia tejto pandémie. Od začiatku, ako sa to začalo v Mexiku, komisia bola veľmi obozretná a v rámci príslušnej odbornej komisie sa snažila riešiť otázky tejto pandémie. Zabrali sme sa prevenčnými opatreniami. ECDC poskytla odborné údaje, hodnotila riziko a boli zapojené viaceré odborné organizácie. Zdravotnícka komisia sa zaoberala otázkami ako je vakcinácia, zatvorenie škôl, rady cestujúcim, aby som spomenul iba pár príkladov. V poslednej dobe sa objavila zvýšená miera kritiky v súvislosti s tým, ako vlády riešili túto pandémiu. Zároveň to boli prezentované viaceré nezdary. Napríklad v médiách sa o tom písalo, že VHO nezmenila definíciu o pandémii. VHO zadefinovala pandémiu ako šírite sa chorobu na celom svete. A taká bola definícia. Samozrejme bola možnosť to nejako zmeniť a myslím si, že to by malo byť súčasťou hodnotenia tejto pandémie. Potom je tu určitá kritika, ktorá sa týka financií, ktoré boli vynaložené na, na očkovacie látky. Členské štáty kupovali očkovacie látky a to, koľko nakúpia, to je v kompetencii členských štátov. Komisia do toho nebola zapojená, a takisto teda komisia nemôže zasahovať do zmluvných štátov, do, do zmluvných vzťahov medzi členským štátom a producentom e, týchto vakcín. Takže o tom nemá komisia žiadne údaje. Ak by teda členské štáty chceli nás informovať, samozrejme budeme veľmi radi. Ja by som chcel zdôraziť nasledovné. Členské štáty boli konfrontované s ťažkou úlohou, museli sa rozhodnúť, koľko dávok majú kúpiť, pričom nevedeli, aký bude charakter tej pandémie, ako sa bude šíriť. Bola tu istá neistota, štáty postupovali obozredne a pripravili sa na to najhoršie. Preto je neférové, keď teraz, keď vieme, ako sa prijatia rozhodnutia Teraz je iná situácia, ale v dobe, kedy sa prijímali rozhodnutia, členské štáty sa zabrali tým, čo môžu spraviť na to, aby chránili našich občanov pred e, rizikom prípadnej pandémie, ktorá hrozila pre niekoľkými mesiacmi. Komisia vyvinula viaceré iniciatívy a snažila sa pomôcť členským štátom, ktoré nemali dohody na nákup vakcín. My sme vytvorili určitý mechanizmus, a vytvorili sme určité virtuálne zásoby vakcín a snažili sme sa zbierať údaje členských štátov. Členské štáty tiež prispeli k zásobom, ktoré vytvorilo VHO. Chcel by som zdôrazniť, že pandémia ešte nie je za nami, ani zďaleka. Čo sa týka západnej Európy a USA, tam sa situácia zlepšila ale ochorenie sa šíri v Ázii, v Afrike a vo východnej Európe. Tento vírus je genetického hľadiska nestabilný a nikto nemôže vylúčiť tú možnosť, že by tento vírus sa zmenil. To by bola tá najhoršia situácia. Ak by sa ten vírus vrhol k horš- zhoršil, viedol zmeniť tomu horšiemu, tak vlády museli nakúpiť museli nakúpiť ďalšie očkovacie látky. Komisia analizuje situáciu, snažíme sa vyvodiť závery z týchto skúseností. V júli s belgickým predsedníctvom uskutočíme konferenciu, kde si budeme vymeniať informácie, kde sa budeme snažiť hodnotiť situáciu, budeme e, sa zaoberať napríklad aj plánovaním, manažmentom, obstarávaním a otázkami, ktoré súvisia s medzinárodnými vzťahmi. Pevne veríme, že budeme vtedy vedieť viac a môžeme sa lepšie pripraviť do budúcnosti. Čo sa týka politík a stratégie oblasti očkovacích látok, komisia vždy tvrdila, že táto politika, a teda prípadná spoločná, spoločný postup v oblasti vakcín, tak takáto možnosť tu je. Dôležité mať stratégiu, ale sú to členské štáty, ktoré môžu konať podľa svojich zdrojov a podľa svojich stratégií. Komisia zdôrazňuje, že očkovanie je veľmi dôležitou súčasťou boja proti pandémiou. Mnoho ľudí, ktorým, tam mám ešte mnoho ľudí, ktorým hrozí riziko, sú tu ľudia, ktorí sú horození, ako napríklad E, tehotné ženy. A čo sa týka e, úmrtnosti, tak tá sa dotýkala pre všetkým starších ľudí a ľudí, ktorí boli v malom kontakte s chrípkovými ochoreniami. To je nová situácia. Máme tu nové, vak- nové očkovacie látky, ktoré boli schválené veľmi rýchlo. Máme tu teda skutočne dobré skúsenosti Podarilo sa zaočkať viac ako 39 miliónov ľudí, čo je asi 7,7 všetkých obyvateľov Európskej únie. 35 miliónov ľudí bolo zaočkovaných vakcínami, ktoré boli centrálne obstarávané. Z nich bolo 220 tisíc tehotných žien. Čo sa týka nejakých negatívnych reakcií na očkovanie, tak ich bol nízky počet a neboli závažné. Čo sa týka Európskej agentúry pre farmaceutika, čo je nezávislá agentúra, tak monitoruje situáciu, zaoberá sa hodnotením vakcín, vytvoril sa špe špecifický systém, ktorý sa týka schvalovania vakcín. Dôležité, aby tento proces prebiehal veľmi rýchlo. Dôležité, aby sme mali efektívne a bezpečné očkovacie látky. Tento zrýchlený systém je špecifický. Máme tu legislatívu, ktorá umožňuje rýchlo reagovať v oblasti očkovacích látok na prípadnú pandémiu. Niečo podobné existujú vo všetkých hlavných našich partnerských štátoch na záver. Program komisie z roku 2005 bude revidovaný. Vytvoríme novú verziu, ktorá bude dokončená, dopracovaná na, do konca roka. Zapracujeme tam skúsenosti z pandémie H1N1 a to hodnotenie, ktoré v súčasnosti vykonávame a kde zohráva úlohu aj VHO, tak výsledky zapracujeme do tohoto dokumentu. Si, Madame Rivasi. Ďakujem, pani Rivasi. Ďakujem pekne. Musím sa priznať, že vaša odpoveď ma žiaľ neuspokojila. Dnes Predpoludním som s veľkou pozornosťou e, počúvala pána Afoku, ktorý bol prítomný na vypočutí v Rade Európy. E, e, mesiac pred júnovým vyhlásením sa dane skončila pandémia. Prečítajte, vypočujte si jeho vyhlásenia. Myslím si, že to je problém celého systému. Musia existovať pre pandémiu dva kritéria. Na jednej strane je to závažnosť e, ochorenia a rozšírenie na viaceré krajiny. Pán Fokur povedal, že e, virulencia nie je rozhodujúca. Čo je dôležité, je že ide o nový vírus. Možno sme takéto niečo už e, mali v 60. rokoch, ešte to nie je potvrdené, ale keďže e, táto výroza bola natoľko rozšírená, panovali obavy, že by mohlo dôjsť k e, veľkému nebezpečenstvu. A keď sa teraz pandémia opiera len o geografické kritérium a možné e, obete, je vlastne povolené všetko a laboratória musia pripravovať veľké množstva očkovacích látok. Viaceré európske krajiny sa pýtali, že kto e, vlastne rozhodol o tom, že má byť zmenená definícia pandémie. Moja druhá pripomienka spomína na liste hm, princíp obozretnosti. Ja som biológ a e, som aj za to, aby tento princíp bol aj vo francúzskej e, ústave, ale v apríli 2009, keď sa táto chrípka objavila, ste vzali e, za základ tento princíp a postupovali podľa toho. Ale toto nevyčítam komisii, vyčítam niečo iné. Nesledovali ste vývoj, nesledovali ste e, informácie z južnej pologule, tam už ten vírus bol, mali sme výsledky z Austrálie, z Argentíny a 5. maja americká ministerka zdravotníctva povedala, že je to vírus, ktorý si vyžiada oveľa menej obetí na životoch než sezónna chrípka preto e, musím komisii dať otázku, prečo ste v tom období nepreskúmali opätovne túto vašu stratégiu. Máte predsa koordinačnú funkciu. A, a prečo ste nepovedali, že netreba až tak sa obávať, keď očkovať, tak najmä rizikové skupiny, že nie sú nevyhnutné masové očkovania, že je to samozrejme nakazlivý vírus, ale nie až taký nebezpečný. Len 7% obyvateľstva vôbec bolo nakazených. Takže sa pýtam, E, sú naše európske orgány efektívne, dosť efektívne na to, aby dokázali aj povedať, e, že je potrebné zmeniť stratégiu, že netreba podliehať panike a tak ďalej, pretože takéto niečo ste vôbec neurobili. EMEA má za úlohu E, púšťať, teda registrovať e, očkovacie látky. Keď tvrdíte, že očkovacie látky sú veľmi bezpečné, potom sa vás pýtam, odkiaľ to viete? EMEA samotná povedala, že to boli očkovacie látky, ktoré boli vyvinuté narýchlo. Európsky výbor pre kontrolu a prevenciu konštatoval, že ešte nikdy v minulosti sa nedostal na trh tak rýchlo e, vyvin, tak nedostala na trh tak rýchlo vyvinutá vakcína. A keď si pozrieme bilanciu 2,2 miliard eur, nás to stálo 2,2 miliardy eur. Na 5-ročný boj máme nedostatok finančných prostriedkov a na toto vynaložíme e, toľko veľa. Pozrieme, si, pozrieme sa treba na Polsko, tam si povedali, že sa očkovať nebude. Mm. Podľa nášho názoru to nie je až taký závažný e, vírus 120 mŕtvych, ale žiadny nebol očkovaný. Pýtam sa vás, preto máte dostatok informácií? Ste dosť kritický, alebo ste orgán, ktorý e, len podopiera akýmsi spôsobom VHO. V 76. pri e, havárii v Černobyle sa rozhodlo, že sa upravia pravidla E, e, prípustnom radioaktívnom žiarení v potravinách 230 na liter v mlieku a VHO si stanovila 2000. VHO Celzium 2730 e, bolo možné konzumovať. Pri Černobyli si dnes eh, hovorí, že už sa dnes teda hovorí, že už všetko nad 20 je nebezpečné a rizikové. Eh, mám rada kritiku, ale to, čo sa deje pri H1N1, tam naozaj eh, ste zatvorili oči a sledovali ste slepo, čo robí VHO. Takže poprosím, aby sme zmenili prístup, pretože zajtra ak nie, tak sa stretneme s rovnakou situáciou aj na budúce. Nový vírus, obrovská panika, laboratória budú pripravené na masové dodávky vakcín. Kladiem si otázku, či nepotrebujeme vyšetrovací výbor, pretože pri podobnej situácii by sme mohli stratiť eh, vierohodnosť v očiach našich eh, voličov s farmaceutickými laboratóriami. Asi tam budú konflikty zájmu. Pán Fokuta nám nechcel uviezť mena. Mm, asi chce chrániť e, tie dotknuté osoby, ale naše inštitúcie tým strácajú na vierohodnosti. Neutočím na komisiu. Chcem len, aby komisia lepšie fungovala. Musíme vylepšiť spôsob fungovania našich európskych orgánov, aby ak sa takéto niečo stane zajtra, sme dokázali reagovať a aby sme získali späť dôveru obyvateľov lebo ak ju stratíme, to je to najhoršie, čo môžeme, čo sa nám môže stať. Ďakujem. Predsedníctvo nezasahuje priamo do eh, diskusie obvykle, ale chcem povedať nasledovné. Ja by som sa rada pripojila ako prozbe o zriadenie vyšetrovacieho výboru a som presvedčená o tom, že štvrtina poslancov to bude požadovať a podporovať. Musíme jednoducho dať signál občanom, že e, všetko, čo tu prebieha, je transparentné. Inštitúcie EU môžu fungovať len vtedy, ak požívajú dôveru spoluobčanov. Keď však vidíme, ak aký odpor, um, um, mm, akú nechuť prejavili naši občania voči eh, týmto eh, vakcínam. Potom si musíme uvedomiť, že vlastne eh, mm, tie informácie, ktoré ste poskytli, asi neboli úplne v poriadku. Ak, ako Michel Rivazi povedal, Eh, Európa so zatvorenými očami nasledovala eh, VHO na základe informácií, ktoré možno neboli úplne objektívne, potom je úplne jasné, že ak by Eh, nedaj Boh sme mali opäť v Európe nejaký eh, komplikovaný problém, nebudeme ho vedieť eh, zmanéžovať, pretože už nikto nebude dôverovať v to, čo povedia verejné inštitúcie. Musíme zabezpečiť to, čo nás požaduje demokracia, a síce transparentnosť a tiež schopnosť našich inštitúcií intervenovať. Ak by v nadchádzajúcich rokoch sa skutočne objavila nejaká závažná epidémia, potom musíme v každom prípade e, sa plne zamerať už teraz na to, čo nebolo v poriadku. Nehľadajme nejakých vynikov. Ide nám o to, aby sme sa vedeli dohodnúť, aby sme vytvorili atmosféru dôvery. Takže toľko som chcela povedať, jak to má teraz pani Parvanová. Slovom pani Parvanová. Vážená pani predsednička, toto je veľmi dôležitá záležitosť. Máme tu šesť poslancov, možno menej ako zástupcov komisie. Na budúce by som poprosila sekretariat, aby zabezpečil účasť viacerých poslancov, aby sa o toto postaral, pretože ak sa musíme rozhodovať o takých dôležitých veciach, ako je ustanovenie špeciálneho vyšetrovacieho výboru, musíme sa dohodnúť a potom sa to musí schváliť na plenárke. Prečo hovoríme o miliard eur? To stačí ako dôvod, aby boli trochu zodpovednejší. A teraz k samotnému trestnej veci. Nie sme tu žiadny trestnoprávny súd, nehľadáme vyníkov, obete, ale zvolili nás na 5 rokov. Každý z nás prešiel tvrdou skúškou volieb a komisia, komisári, úradníci na komisii nie sú volení ani EMEA, ani ACDC ani žiadna iná organizácia, ktorý môžu, ktorej môžu úradníci prežiť spokojne až do dôchodku. My každých 5 rokov musíme podať odpočet našim občanom a zodpovedať otázky, ktoré my teraz kladieme komisii a žiadame od komisie, aby nám na ne náležite odpovedala. Toto všetko je o transparentnosti, ale aj o zodpovednosti a o skladaní účtov. Keď sa celá táto, táto panika rozbehla, mali sme tu veľké vypočutie na plenárke, zavolali sme si pani komisárku Vasiliu, prišla, všetky dáta nám poskytla a my sme sa zhodli, že komisiu budeme podporovať v jej pláne odporúčať členským štátom, ako sa pripraviť na pandémiu. A teraz vidíme, že údaje nepodporujú to, čo sa v minulosti verejne udialo, že všetky tie výstrahy neboli podložené faktmi a realitou. A nie je to poprvý raz. Už sa to stalo druhý raz. V Európe máme iba vyše tisíc úmrtí v Európe. Nehovorím, že to je primálo, samozrejme, že je to významné číslo, ale v porovnaní s počtom ľudí, ktorí každý rok zomierajú na sezónnu chrípku, je to naozaj málo, pretože 2200 ľudí v Európe zomiera na sezónnu chrípku každý rok. Najprv sme mali problémy s vtáčou chrípkou, tie isté pandemické výstrahy, tá istá story zo strany VHO. A potom sme tu diskutovali, koľko peňazí každý členský štát má prispieť na spoločné opatrenia a napokon sme mali dočinenia s 270 ľuďmi na celom svete, ktorí ochoreli napokon na vtáčiu chrípku. To je, veľ, to je smiešne. A ak sa to stane tretí raz, budeme naozaj rukojemníci nepriateľských zlovestných praktík lobbystov. Niekto z toho celého profitoval. Ja by som sa spýtala, qui bono, komu to osoží. Myslím si, že keď sa si túto otázku položíme, prídeme na odpoveď Michelle Rivazi, ktorá porovnávala situáciu v Polsku, vo Francúzsku a v iných členských štátoch. Žiadna nákladová efektívnosť sa nepozorovala, nič nepriniesli tieto opatrenia. Keď predsa diskutujeme o našich plánoch, treba, netreba príjmať rozhodnutia pod tlakom, rozhodnutia o vtáčej chrypke, bolo prijaté pod významným tlakom farmaceutického priemyslu, pod tlakom toho, že je tu lekárska kríza a v médiách bola naozaj hysteria. Boli krajiny, v eh, ktorých vôbec nebolo treba rozpútať takúto paniku, ale médiá jednoducho túto paniku rozpútali, pretože zašli priďaleko. Média prezentovali tento prípad ako horší, ako naozaj bol a na základe toho sa od vlád vyzbieralo veľa peňazí. Príklad Francúzska ukazuje, že v deň, keď pán Sarkozy oznámil 7-ročný akčný plán týkajúci sa, týkajúci sa rakoviny, na ktorý mienil venovať 750 tisíc eur a keď si to porovnáme s 2,5 biliónmi, ktoré sa venovali na pandemické chrípky, je to v poriadku? Aká je verejná mienka k tejto veci? Ako to vyvážiť? Čo s ľuďmi, ktorí trpia inými chorobami a nedostanú peniaze na o liečbu ich ochorenia. Aké máme vlastne mandáty? Koľko rokov trpia ľudia s rakovinou? Každý tretí človek v Európe je e- exponovaný tomu, že sa možno stane rakovinovým pacientom každý tretí. V tomto prípade si myslím, že musíme vyvodiť zodpovednosť. Túto otázku zopakujeme ešte raz, budeme žiadať odpoveď a budeme pokračovať, až kým nedostaneme odpoveď, z ktorej vyplynie konzistentný prístup k takýmto veciam v budúcnosti. Nehovorím, že hľadáme vyníkov, ja hovorím, že ľudia si musia uvedomiť, že keď príjmu rozhodnutia, tak musia vychádzať z odpodstatnených dôkazov a z efektívnej nákladovej efektívnosti. Ďakujem za pozornosť. Pani Kademba? Kadembach? Ďakujem pekne. Ja som skutočne vďačná za tú diskusiu, ktorú môžeme viesť v tomto rámci. Ja, ja musím povedať, že vidím tú vec ináč ako predrečníci. A to jednoducho na základe toho, že tu boli určité plány, určitá príprava a iba vďaka tomu sme mali iba týchto niečo vyše tisíc prípadov úmrtí. Dnes nesmieme diskusiu viesť tým smerom, že sme nespravili nič preto, že aby sme bojovali proti tejto pandémii. To určite nie. Ja som napríklad dala zaočkovať moje obidve deti, lebo keď viem, že sú nejaké rizika a je tu možnosť, ako zabrániť ochoreniu, tak to spravím. Ja by som chcel nadviazať na slova predsedničky rady pani ministerky Jiménez, keď ona povedala, že vlastne ešte pandémia nie je za nami, a to povedala dnes aj komisia, preto si myslím, že je príliš skoro na to, aby sme zriadili vyšetrovací výbor. Samozrejme klás otázky, to je legitímne, je to právo poslancov, ale myslím si, že mali by sme ďalej diskutovať, ale myslím si, že z môjho hľadiska, z našej strany, tu nie je žiadny dôvod na to, aby sme to riešili nejakým spôsobom. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Ešte niekto sa hlási o slovo? Dobre, tak ešte dám slovo autorke otázky. Thank you for additional questions. Uh, I can only say that uh, all these questions... Ďakujem pekne. Toto sú otázky, na ktoré musíme stále myslieť. Určite tu nie sú úradníci, ktorí by boli platení za, za to, aby nič nerobil. Nie, my práve pracujeme, zamýšľame sa ale viaceré otázky, ktoré boli položené, boli veľmi dobré. Skúsim sa zamerať na pár faktov. Pani Rivázy spomínala aj otázky, ktoré sa týkajú definícií. Áno, definícia pandémie to je vec e, medzinárodných e, do, dohod alebo medzinárodných pravidiel. Bolo to zadefinované v roku 2005 a potom v roku 2009. Ale my nevidíme, že by tam bolo nejaké prepojenie medzi tým, že je tu nejaká definícia, a ktorá sa tá definícia zmenila medzi logikou, nejakou logikou pandémie. Toto nebolo nikdy diskutované ako vec hodnotenia. Samozrejme sú to určité úvahy na úrovni VHO, ktoré musíme zohľadniť. Potom, čo sa týka tej definície, je to celý proces. Lebo tu máme rozličné úrovne, ktorými sa zaberajú odborné komisie VHO. A potom spomínala aj pani Kalenbach aktivity vlád kde vlastne členské štáty sa dohodli na svojich plánoch národnej prípravy. Každá vláda začala na svojej úrovni a pracovala na plánoch a vykonávali to, na čom sa predtým dohodli. Takže bolo tu prepojenie medzi definíciou pandémie, medzi to 5. a 6. úrovňou a potom to úrovňou, z ktorej vychádzali vlády. Myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod v rámci diskusie o hodnotení. O vlastne včera doktor Chang hovoril, že budú požadovať nezávislé hodnotenie. Otázka, či sme sledovali, čo sa deje na južnej pologule? Samozrejme, to sledujeme, lebo pre nás, pre všetkých expertov, pre ECDC, to bolo veľmi dôležité sme chceli vedieť predsa viac o tomto víruse. A keď sledujete, aká je tam situácia, tak ten obraz nebol veľmi jasný. Napríklad nielen Južná pologula, ale aj Mexiko, zaujímavý prípad. V Mexiku sme mali tri, tri vlny tohoto vírusu. V Európe sme mali väčšinou iba jednu vlnu, ale v Mexiku už bola tretia vlna tohoto vírusu. A nebolo jednoduché pochopiť, prečo je tam nejaké prepo- aké je tam prepojenie medzi teplotou a vírusom, vírusom, či, či mu prospieva vyššia alebo nižšia teplota a tak ďalej. Samozrejme, to, čo sme zistili o južnej pologuli, to bolo dôležité, ale nezodpovedalo to všetky otázky, sú tu experti z VHO, sú tu európsky, americkí, japonskí experti, ktorí sa zhodli na tom, že musíme pokračovať v tom, na čom sme sa dohodli. Čo sa týka stratégie pri očkovaní, to je vec, ktorú riešili experti členských štátov, experti ECDC a bol to vlastne proces medzi viacerými inštitúciami. Nebolo to iba rozhodnutie komisie, bolo tam zapojených viacero partnerov. Samozrejme, čo sa týka stratégie, boli tam štáty, ktoré sa rozhodli, že zaočkujú iba určité skupiny obyvateľstva a nie každého. Potom tu boli štáty, ktoré sa rozhodli, že chcú zaočkovať čo najviac obyvateľov. aký bol vzťah medzi tou stratégiou, tomto stratégiou a vykonávaním. To je zaujímavá otázka. Lebo nemáme tu jednotný obraz. V každom členskom štáte je to ináč. V niektorých štátoch bolo očkovaných pomerne veľa ľudí, tam bola intenzívna kampaň, ktorú aj vítali občania. Kanade napríklad tam bola vysoká miera očkovania. Potom sú tu iné príklady, kde občania vítali túto možnosť. Myslím si, že asi občania nebudú kritizovať vlády za to, že poskytla im takéto očkovanie. Je to otázka individuálneho eh, rozhodnutia, či sa rozhodnem zaočkovať alebo nie. Samozrejme, žiadna vláda nechcela ísť cestou povinného očkovania. To je tiež veľmi dôležité. Takáto otázka tu nebola. To je bolo, čo sa týka hodnotenia očkovacích látok. Prepačte, pán riaditeľ, hovorí pani predsednička ale máme tu určité časové limity a pôvodne sme chceli rokovať do 18.30, tak poprosím vás držať čas, byť stručný. Áno, ďakujem pekne, už sa dostávam k záveru. Čo sa týka transparentnosti, boli sme otvorení a informovali sme. Naši, náš hovorca bol ochotný zodpovedať otázky, snažíme sa informovať verejnosť, vlády, boli sme v úzkom kontakte s jednotlivými organizáciami. Našli sme sa informovať čo najviac. Čo sa týka nákladov a prospechu, toto je zaujímavá otázka. Keď pandémia pominie. Pevne verím, že uvidíme nejaký prospech tejto situácie. Niečo spomínala pani Kalenbach. Musím povedať, že my, nám sa podarilo skutočne držať pandémiu pod kontrolou, tam sme boli dobrí. Sú štáty ako Mexiko, Ukrajina, v Mexiku sa to začalo, Ukrajinu spomínam z iných dôvodov, a ten ráz tam bol rozdielný. Čo sa týka rýchlej ochrany, aj to bol, rýchleho zásahu, to bol dôležitý aspekt. Vieme, ako to bolo na Ukrajine. Čo sa týka informácie, ich hodnotenia, tak v najbližších mesiacoch budeme hodnotiť situáciu, budeme tu mať hodnotiace správy, a potom sme dispozícii pre parlamentu pre otázky. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička, kolegyne, kolegovia. Zajtra pokračujeme a budeme